Dear colleagues, drahí kolegovia, môžeme asi začať. A, a to bodom 7 na našom programe. Návrh smernice, kde ide o skúmanie otázok týkajúcich sa potravín Ide o správu technickej povahy. Ako spravodajca odporúčam výboru bez pozmenujúcich návrhov návrh komisie prijať v zmysle príslušných odsekov rokovacieho poriadku. Ak s tým každý súhlasí, v tom prípade môžeme tento návrh podporiť. Ak s tým máte problémy, Zaujmite, prosím, respektíve vyjadrite sa, vyžiadajte si slovo. Vidím, že nikto nie je proti a môžeme teda takýto návrh prijať. Teraz môžeme začať hlasovaním. Kým však prejdeme k hlasovaniu, chcem privítať eh, skupinu mladých návštevníkov, mladých, mladých politikov z Chorvátska. Mohli by ste sa nám prosím ukázať? vidím, tam ste. Vítajte vo výbore Envy. A teraz môžeme začať s hlasovaním. The first point to... Prvý bod na hlasovanie je to kompromis, ktorý sme dohodli s radou, pokiaľ ide o na nariadenie Európskeho parlamentu a rady, kde ide o monitorovanie, výkazníctvo, verifikáciu emisí CO2 v oblasti námornej dopravy a príslušné pozmenenie nariadenia EÚ. Hlasovať budeme elektronicky. Hlasujme prosím teraz. Hlasoval prosím každý. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Ah, Now we have to vote on the Teraz musíme hlasovať o námietke pána Gebrandyho a pána Eichhauta, pokiaľ ide o palivá. Opätovne hlasujeme elektronicky, prosím, teraz. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Now we have to vote on the oral question to the Teraz ústna otázka komisii, pokiaľ ide o označovanie mesa eh, a označovanie krajiny pôvodu pri spracovaných potravinách. Hlasujeme prosím teraz. The vote is closed. Končím hlasovanie. Adopted. prima sa. sulla Okay, we have finished to vote and now... Hlasovanie sme týmto ukončili a teraz začneme diskutovať o návrhu uznesenia práve pokiaľ ide o E, spracované e, potravinové výrobky, mesové a označovanie krajiny pôvodu. Dávam v tejto súvislosti hneď slovo pánu Lízemu a potom pokračujeme ďalšími politickými skupinami, ktoré podpísali uznesenie. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnes e, zastupujem kolegyňu Zomer, ktorá bohužiaľ e, ochorela. Hovorím ale tiež ako koordinátor EPP. Nemali sme zatiaľ možnosť v tomto čase po voľbách e, hovoriť ešte o tejto téme. A určite sú v našej skupine rozdielne názory poslednom období sme však opakovane o rôznych e, častiach hlasovali a e, tu bola väčšinový názor, sa zhodoval s tým, čo e, tvrdí pani Zomer, že musíme byť veľmi kritickí. Sme veľmi kritickí, pokiaľ ide o návrh uznesenia a tiež otázku, ktorú sme boli väčšinovo odhlasovali, ktorú nemôžeme my za EPP vôbec podporiť pretože spotrebitelia chcú vedieť, odkiaľ pochádzajú e, potraviny. Komisia však pri svojich zisťovaniach skonštatovala, že ako sa ujasní, že to i e, viac stojí, e, tá ochota okamžite klesá. Teda treba naozaj preveriť, čo tu budeme predpisovať. Uvítal by som, keby podniky jasne zdôrazňovali pôvod e, výrobkov, tým pádom dosahujú vyššie ceny, ale je to voľba, ktorá je dobrovoľná pre spotrebiteľov i podniky a pre všetky podniky v celej EÚ v podrobnosti to musíme my rozhodovať, no už tak to je, či to musíme rozhodovať, to je otázka. Komisia k tejto téme hovorí o paradoxe, že si teda informácie želáme, ale nie sme ochotní za ne zaplatiť. Aké tu potom ostávajú možnosti, keď spotrebitelia neplatia viac? Tak tie peniaze musia od niekiaľ e, prísť. Musíme e, tu hovoriť o marža. E, spochybňujem to, že u týchto cien ide len o nejaký, nejakú zlomkovú cenu. Z praktických skúseností Mm, ďalej i iní pochybujú o tom, čo e, hovorí komisia. Určite tu budú náklady vyššie, než, než, že sa uva- než to, čo sa uvádza. Keď tvrdíme, že e, spotrebiteľ by to mal zaplatiť a podľa mňa to by sme povedať nemali, tak musí niekto iný tieto peniaze e, vyprodukovať, napríklad polnospodári. Ale i tak je tu na nich už veľký tlak produkovať lacno a nemyslím si, že by sme tento tlak mali zvyšovať, pretože z môjho pohľadu máme reálne problémy pri tých spôsoboch, akým vyrábame potraviny, hlavne meso. Spomeňme si na tému e, odolnosť voči antibiotikám. Podľa údajov VHO každý rok 25 tisíc ľudí zomiera, pretože neúčinkujú antibiotika. A to súvisí i s polnohospodárstvom, i s tlakom na ceny, ktorý zaťažuje poľnohospodárov. Mali by sme sa proti tomu postaviť. Komisia tvrdí samotná i iní odborníci, že keď e, zaviažeme povinnosťou označovať tieto, e, teda pôvod e, že to bude viesť k štruktúrálnym zmenám e, v sektore. E, pre mnohých je tu, pre malých výrobcov je proporcionálne to zaťaženie oveľa vyššie než pre veľké podniky i to by sme podľa mňa nemali podporovať. Komisár Borg pri diskusiách v rade povedal, že neexistuje súvislosť medzi pôvodom výrobkov a kvalitou. Dokázať to nemôžeme, v celej Európe sú rovnaké pravidlá. A preto ide len o inf- potrebu informovať, kde ale spotrebiteľ nie je ochotný za to e, zaplatiť a kto za to zaplatiť ochotný je, môže tak urobiť už dnes. Pokiaľ ide o zavádzanie a argument povedzme škandálu e, s konským mesom, kde sme väčšinou hlasovali, to je podľa mňa veľmi zlý príklad. Tu išlo o meso označované ako hovedzie a u hovedzieho máme najprísnejšie pravidlá pôvodu, aké si ho viete predstaviť. Napriek tomu sa nezabránilo škandálu s konským mesom s konským mesom, takže treba prijať e, z úplne iné, iné, iné uh, opatrenia. Sú to správy Ester de Lange a Pirilo, kde treba ďalej sledovať uh, problematiku oficiálnych kontrol. A keď hovoríme o produktoch spracovaných, a hovoríme práve o konskom mese v lazani, naozaj viaceré európske krajiny si zasielali toto meso, ktoré skončilo v lazani, kde bolo napísané hovedzie meso, k tomu by bolo bývalo pomohlo, keby bolo napísané na tej lazani uh, e, hovedzie meso, pôvod Írsko, pôvod uh, Rumunsko, aj tak by to bolo konské meso. To nie je naozaj dobrý príklad na vytváranie dodatočných záv- z, e, viažúcich záväzkov. Možno, že v, na zasadnutí EPP nájdeme kompromisy, lebo nie sme rovnakého názoru. Za posledné obdobie kde sme viackrát hovorili o tejto oska, Väčšina e, skupiny sa však pridala k Renáte Zomer. Vítam e, to, že e, podniky chcú dobrovoľne označovať, ale pre 28 krajín vrátane teda malých podnikov, už takto mnohí z nás znášajú zle a preto bohužiaľ tento text podporiť nemôžeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pani Vilmont. Ďakujem pekne, pán predseda. Zasadím to do kontextu. Venujeme sa tomu už dlho a prekvapuje ma pripomienka pána Liseho. Asi číta to, čo mu napísala pani Somer, nehovorí vlastné slova, pretože názor parlamentu bol jasný parlament hlasoval a mali sme toto označovanie. Vždy, keď sme hovorili o tejto téme, vždy to bola väčšina, ktorá v podstate bola za označenie pôvodu mesa a spracovaného mesa. Takže prekvapuje ma, že teraz hovorí inak, iba že som ho zle pochopila. Je to veľmi dôležité, keď hovoríme o teda krajina pôvodu je veľmi dôležitá aj v kontexte zdravia zvierat, z podmienok danej krajine a na to majú spotrebitelia právo. Teraz máme takéto označovanie pre všetko čerstvé meso, ale spotrebitelia chcú vedieť a majú aj právo na to, že kde meso, odkiaľ pochádza meso v spracovaných program, pro, produktoch, v údeninách. 90% spotrebiteľov to chce vedieť, takže nie je pravda, že by to nechceli. Tak ja som bola sklamaná zo strany komisie a jej správy, kde povedali, že E, síce to chcú spotrebiteľa ale to je drahé, ale náklady, ktoré citovala komisia, boli veľké preto, pretože neuveriteľné tu vychádzali jednoducho na komisii z toho, čo producentský priemysel, producentský priemysel mesa k tomu povedal. Tak čo očakávali? Buďme trochu šikovnejší, múdrejší. Napríklad z Francúzska prieskum ukazuje, že označenie mesa v bolonskej omáčke stojí menej ako 1 cent a v lazaní by to stálo iba 1,5 centu. Nie len, že sú náklady veľmi nízke, ale siete, programové, siete obchodov už to začali robiť svojvoľne. Takže je to možné a nemôže to byť také drahé, inak by to nerobili. A pokiaľ ide o farmárov, skutočne ma prekvapuje, čo ste povedali o farmároch, že farmári sú jedni z najväčších lobbystov, ktorí chcú toto označovanie, oni chcú takéto označovanie, takže nie je pravda, že oni by to nechceli. Takže ja neviem, odkiaľ vy máte skutočne ten text, Peter, ale jednoducho to nie je tak. Mali sme tu ten škandál s konským mesom a spotrebitelia očakávajú, že sa to bude označať, že to bude transparentnejšie. Nie je akceptovateľné, aby sme stále tu čakali, že sa niečo urobí v tejto oblasti. To je neakceptovateľné. Takže ja chcem, aby sme našli zhodu naprieč politickými skupinami ohľadne tohto uznesenia a ja viem, že tu máme podporu, podporu aj zo strany niektorých členov EPP. Áno, spotrebitelia majú právo, aby vedeli, čo kupujú a budeme pokračovať v tomto boji za ich právo, aby to informácie mali. Ja chcem takisto takisto vedieť, že čoho sa bojí priemysel. Mali by privítať takúto transparentnosť. Ja keď si predsa kupujem nejaký kurací sendvič, ktorý bol vyrobený v Spojenom kráľovstve a kurá je z tak to nie je transparentné. Ľudia majú nárok vedieť, že odkiaľ to kura je. Takže komisia musí predložiť legislatívne návrhy čo možno najskôr. Posledná komisia jednoducho neurobila nič. Dúfajme, že nová urobí niečo proaktívnejšie, dúfam teda aspoň. A poviem vám ešte niečo. Spotrebitelia v Európskej únii to očakávajú tiež. And now for the ECR, Madame Girling. Pani Girling, ďakujem pekne, vážený pán predseda. Nemám čo doplniť po tomto, čo povedala Glenis. Ja ju len podporujem po všetkom, čo povedala. Ja mám trochu menej problémov ohľadne toho konského mesa, pretože to bol podvod a teraz tu nejde o podvod, ale čo tu uznávam je, že spotrebitelia majú to právo vedieť a neoznačenie mesa alebo no, Jednoducho musíme sa vysporiadať s touto situáciou, potrebujeme označenie. Takže zopakujem, toto bol predsa záväzok, ktorý dala komisia počas legislatívy ohľadne informovanosti, informovanosti spotrebiteľov. Celé to dlho trvalo, tento záväzok komisia prijala a čo predložili, úprimne povedané, ja to nazvem teda e, slušne povedané, že ma to sklamalo. Chcela by som pripomenúť kolegom, kolegyňom, ktorí majú pocit, či to podporia alebo nie, nevedia ešte, aby sa pozreli na koniec tohto uznesenia, kde je celkom jasne uvedené, že sa hovorí o predložení legislatívy, a v tomto procese my budeme mať možnosť preskúmať, detailne preskúmať dopadové štúdie, budeme mať možnosť preskúmať detailne, aký to bude mať dopad na dodávateľský reťazec, na náklady. To neignorujeme. To všetko bude zohľadnené z strany nášho výboru. A toto uznesenie je o tom, aby náš výbor mal možnosť to preskúmať. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo Pani Jatemaki. Kiitoksia. Tämä nimeni on todella vaikea. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja chcem vedieť eh, a vidieť teda nejaký výsledok. Už konečne. Som rada, že tu budeme o tom hlasovať a eh, som rada, že to príjmeme ale pokiaľ ide o podstatu veci, áno, ide tu o pokračovanie tej istej otázky. Poprvé chcem vedieť a povedať, že môžeme tu hovoriť o nákladoch, musíme o nich hovoriť, ale máme tu iné podmienky, napríklad vo Fínsku. Meso producentský podnik povedal, že tie náklady sú menej ako 1 cent na označovanie mesa. Takže my nevieme v podstate, že aké tie náklady sú. Takže tu ste prezentovali iné náklady ohľadne označovania mesa. Ale ak sa nad tým zamyslíte z pohľadu spotrebiteľa, spotrebitelia majú právo vedieť, že čo jedia, čo kupujú a musia dôverovať týmto označeniam. Musíme mať dostatočné množstvo informácií na týchto druhoch mias. Takže to je pohľad spotrebiteľov. Dúfam, že to zaujíma každého. Málo je takých výrobkov, kde by spotrebiteľa chceli vedieť všetky informácie. Podniky chcú v tom označovaní pôvodu miast celkom jasne vyjadriť informácie o tých farmách, skadiaľ to meso pochádza a tak ďalej a tak ďalej. A dnes tu treba povedať celkom jasne, že je toľko rôznych reťazcov potravinových, že musíme niečo s tým urobiť. Niečo sa vyrobí v jednej časti sveta, jeden zasa v druhej časti sveta, potom sa to dá dokopy. To je realita súčasná. Prečo to nemôžeme otvorene povedať ľuďom? A tieto dodávateľské reťazce a náklady, ktoré sú spojené, nákladové faktory. Ak sa zamyslíme nad súčasnosťou, že podniky vlastne vedia, odkiaľ tie mesa pochádzajú a mali sme tu škandály v minulosti. Tieto reťazce sú známe tým svojim postupom. Meso sa dá vystr- vystopovať Takže my vieme, kde sa čo mohlo pokaziť. Takže otázka je, mali by sme hovoriť o týchto reťazcoch. Spotrebitelia majú právo na tieto informácie. Nesmieme sa však unáhliť, priemysel samotný má dva názory, tak ako tu v parlamente. Máme dve stanoviská. Potravinársky priemysel že v takej situácii ako my tu, keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, že tie by boli proti tomu, že by to bolo pre nich drahšie, to je jeden argument, ale čo som počul aj ja, je, že práve oni sú za to, aby sa to označovali. Práve tie väčšie firmy a podniky sú proti takémuto návrhu a je to pochopiteľné, pretože častokrát ich meso pochádza z iných miest, z iných častí sveta a oni vlastne sa snažia do istej miery zabrániť tomu, aby to bolo označované. Malé podniky presne chcú vedieť, e, čo dávajú spotrebiteľom, pretože títo si to žiadajú. Ja dúfam, že v tejto záležitosti urobíme konečne nejaký krok dopredu. Moja politická skupina má jednotný názor a mali sme tu veľa diskusí v minulosti ohľadne bodu číslo 8, ohľadne tých nákladov Takže ja vychádzam z toho, že tento bod číslo 8 v budúcich rokovaniach bude niečo relevantné, takže musíme sa na tento bod číslo 8 pozrieť veľmi detailne. Prečo by tu bola taká odvolávka na jednu štúdiu? No pretože vlastne by sme mohli vychádzať aj z reálneho života, zo skúsenosti s, tých firiem, s tými firmami, ktoré už označujú meso. A na druhej strane ak komisia pripraví štúdiu alebo urobí štúdiu, tak ako tomu bolo, tak potom tie nákladové štúdie, možno by sme mali očakávať aj určité očakávania zo strany komisie predtým, než parlament poukáže na niečo iné. Takže dúfam, že urobíme krok dopredu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem a teraz kolegyňa Boland. Chcel by som, privi- chcel by som privítať e, príležitosť ako e, dať označovanie pôvodu mesa na označovanie naspäť na program dňa. Musíme povedať, že už sa to vyškryštalizovalo e, v mysliach e, ľudí, predovšetkým kvôli komplexné dodávateľské reťazce a zlepšilo to aj dôveru spotrebiteľov. V našej krajine, v Írsku, sme mali aj problémy eh, s dioxínom. A ako sme zistili, napríklad eh, írske párky neboli vôbec eh, írskeho pôvodu. A musím povedať, 95% spotrebiteľov v Írsku si želá označovanie pôvodu. A tomu, takýmto žiadostiam sa Európska komisia nemôže obratiť chrbtom a myslím si, že na pozadí škandálov e, dioxínov v mese a e, konského mesa ľudia chcú poznať e, pôvod mesa, predovšetkým v spracovaných produktoch, pretože nemôžu dôverovať tomu, čo sa dozvedia a čo nájdu v supermarketoch. A z tohto by mala vyplývať práve tá povinnosť výrobcov označovať pôvod preto sa obráciame aj na Európsku komisiu, aby neignorovala tieto žiadosti a toto volanie eh, spotrebiteľov. Eh, v prvom rade by nám malo ísť o to, aby sme zvýšili dôveru spotrebiteľov v mesové výrobky. Ďakujem. A teraz kolega Taylor. Thank you, chair. Thank you very much. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Od apríla budúceho roku spotrebitelia budú vedieť, keď si eh, kúpia eh, kus kuracieho, či hovedzieho, či bravčového mesa, budú vedieť, eh, odkiaľ to meso je a kedy bolo to zviera porazené. Avšak keď si kúpia spracované meso, napríklad mleté meso alebo kuracie nugetky, tak jednoducho to nebudú vedieť. A musím povedať, že organizácie zastupujúce spotrebiteľov že viac ako 90 Európanov zaujíma, aký je pôvod mesa, ktoré jedia. A keď nenajdu túto informáciu na označení výrobku, odkiaľ sa ju dozvedia? A takisto aj indikáciu, či toto meso e, pochádza z Európskej únie. A keď to tak nebude, tak sa nenaplňa očakávania spotrebiteľov. Pri E, hovedzom e, e, mese sme toto označovanie museli zaviesť. A samozrejme, tak pri čerstvom, ako aj pri spracovanom mese chcú spotrebitelia poznať celú cestu, ktorú toto meso prešlo, a to od zvieraťa až po, po ich stoli. A to 50-percentné navýšenie ceny, ja tomu nedokážem uveriť. 50% na nákladoch mesa iba kvôli tomu, že bolo označené? Myslím si, že to je nezmysel. A zaujímalo by ma, čo k tomu môže povedať komisia, ako to možné ďalej pres, e, prešetriť. a práve škandál s konským mesom um, vrhol viacej svetla na podvody v dodávateľskom eh, reťazci a na zavádzanie spotrebiteľov. Áno, samozrejme, neexistuje nejaké univerzálne, jednoduché riešenia pri označovaní eh, potravín, ktoré obsahujú spracované eh, meso. Avšak ide o to, aby predajcovia naozaj zvýšili tlak na svojich dodávateľov. A iba transparentnejší dodávateľský e, reťazec môže naopak prospieť e, predajcom a naozaj zabráni potom aj dodávateľom, aby páchali prípadné podvody na spotrebiteľoch. A samozrejme, v neposlednom rade je to aj videnie v ústretí spotrebiteľom, ktorí si túto informáciu e, žiadajú. A preto by sme chceli, aby bolo povinné označovanie pôvodu mesa v spracovaných potravinách. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Hevi. Ďakujem veľmi pekne. A ja iba zopakujem to, čo chcel tu povedať e, pán Pedicini. E, je to ústna e, poznámka k spracovanému mesu využívanému v, v hotových jedlách. Jednoducho ide o to, aby sme mali k dispozícii nariadenie, ktoré jasne a transparentne stanovuje pôvod mesa a jeho označovanie v spracovaných e, potravinách. Vystopovateľnosť a pôvodu e, mesa na etiketách môže práve tento dôležitý cieľ naplniť. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz pani Rivasi. E, Podľa mňa je to veľmi zaujímavé, pretože sa tu implikuje, prečo sme vlastne Európania. Prečo sme Európania? Pretože spotrebiteľ je kráľom, kráľom na e, presné informácie, ktoré e, mu umožňujú napríklad sledovať vystupovateľnosť prostredníctvom etikiet. Takisto u mesa eh, čistého, ako aj transformovaného, teda upravovaného vo Francúzsku e, samozrejme je ten škandál s konským mesom, ale tu ide o mafiu, ktorá pracuje na celoeurópskom území, ktorá pracuje medzi Rumunskom, Holandskom, Francúzskom, naozaj nepredstaviteľné. Takže je naozaj legitimné, keď spotrebiteľ hovorí, chcem vedieť pôvod toho mesa. Chcem vedieť, či je to z Francúzska, či, či je to z Rumunska, či je to z Ukrajiny alebo z Číny. Teda význam e, označovania je, pokiaľ ide o blízkosť. Čiže podľa mňa treba, je nevyhnutné mať túto vystopovateľnosť. Pozrime sa na škandál e, s párkami, do ktorých sa dáva úplne všetko. Vôbec nevieme pôvod toho, čo je vnútri v týchto údeninách. Ak chceme mať naozaj informovaných e, spotrebiteľov, treba mať označenie pôvodu. A potom, čo je tu, pokiaľ je otázku nákladov, to je, naozaj sú hlúposti, čo píše komisia. Kde ste zistili tie čísla? Ak sú to veľké podniky, samozrejme, že nechcú etikety, lebo chcú, e, miešajú neznáme veci, chcú, aby mali čo najnižšie ceny. Ak teda komisia chce byť naozaj zodpovedná za boj, v, za e, vedenie v boji proti zlej strave, nech nám to povedia. Treba k tomu pripravať zákony a treba mať zodpovednosť. E, potom nesieme my zodpovednosť za to, keď Európania odmietávajú e, Európu. A to všetko je, prechádza prostredníctvom transparentnosti informácií. Ďakujem, pán podpredseda Páňo. Pán popredseda, Paňo, pri, pripoňme si 30. september, tu bolo vypočutie e, pána e, Andreju Kitisa, nového komisára, ktorý nám tu pred, pred nami všetkými tu povedal, že sa vráti k otázke e, označovania pôvodu mesa, pretože spotrebitelia chcú poznať krajinu pôvodu výrobku, ktoré jedia. Týmto vyhlásením je povedané všetko. E, to, čo povedal komisár. Zdá sa, že je tu problém s tlmočením. Môžete pokračovať, prosím. Povedal som, že všetko e, už bolo povedané ústami komisára, ktorý 30. septembra žiada, aby sme vydali zákony k pôvodu mesa v upravovaných jedlách. Týka sa to všetkých, i pána Lizeho, i ostatných. Možno pani e, Somer to nepochopila, ktorá tu nie. Je to veľmi dôležité, aby sme si pamätali, že toto je tá, tá červená línia, ktorú nám naznačuje komisár pre zdravie, zdravotníctvo a zdravie verejnosti. Myslím si, že treba e, ukončiť tie e, potravinové škandály. Hovorí sa, že 90 Európanov žiada e, označovanie. E, nedávna kampaň Odkiaľ je moje meso, ktoré e, organizovali práve organizácie spotrebiteľov, treba konať a Európska komisia musí rýchlo nám posunúť legislatívny návrh. Táto povinnosť podľa mňa zaručí transparentnosť, transparentnosti údajov a posilní sa kontrola, ktorá sa realizuje pri potravinových výrobkoch. Ide o nový prostriedok k boji proti podvodníkom a potrebné je, že aby naše uznesenie e, išlo týmto smerom. Preto na tom trvám. Európska komisia je tu veľmi rezervovaná k povinnému označovaniu, pretože hovorí, že je to drahé pre spotrebiteľov a priemysel. Ale už to povedali predošli rečníci, niektorí z nich, že čísla sú prehnané, že systém povinného vystupovania e, funguje u, u čerstvého mesa, hovedzieho mesa a tak by to malo byť i u upravovaných jedl. A pokiaľ ide o dobrovoľný systém u pripravených jedál, to je neúspech podľa prieskumu e, z 9. decembra 2013. Dnes pôvod mesa sa spomína len u 83 zmrazovaných výrobkov a 21 17 e, e, e, omáčiek v zavaraninových pohárov a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. V agropotravinových systémoch, ktoré na, na národnej úrovni nás chránia, ale treba naozaj vytvárať uznesenie, ktoré e, by mal náš výbor prijať veľkou väčšinou. Ďakujem. A teraz pán Sáni. Ďakujem sa, a lehetőséget, elnök úr. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Táto téma je veľmi rozmanitá. Máme tu viacero názorov, ale jednoducho musí to byť na prospech nakoniec spotrebiteľovi. Ja ako poslanec tu reprezentujem občanov a ja sa snažím podporiť záujmy občanov. To je predsa naša úloha. Sú tu technické údaje, z ktorých sa dá vychádzať. Sú producenti potravín, ktorí, ak by uviedli pôvod ingrediencií, tak by jednoducho potom boli niektoré produkty o 50% drahšie. ale potom už by sme nemohli povoliť lacné meso, ktoré nemá jasný pôvod. A keď sa takéto lacné meso nebude môcť využívať, tak potom potraviny zdražejú. Ako to vyzerá v Maďarsku? Po viacerých obchodoch sa dá, dajú kúpiť produkt, produkty z mesa, ktorých cena za kilo nie je väčšia ako 3 eurá. Takže pôvod tohto mesa je veľmi dubiózny. V stručnosti, ak by sme teda záväzne chceli zaviesť označovanie pôvodu mesa aj v takomto prípade, tak by to znamenalo toľko, že viacerí výrobcovia mesa, ktorí momentálne klamú ľudí, pretože používajú zlé ingrediencie, tak títo by mali, títo by mali problém. Ale tí, ktorí produkujú kvalitné produkty, tak tí by obstáli veľmi dobre, pokiaľ ide o tento zákon. Pretože to sú vlastne producenti potravín, ktorí by sa nemuseli hambiť za to, čo dovážajú. Maďarsko podporuje túto iniciatívu, pretože je to jasný a dôležitý signál aj voči priemyslu. Musíme preukázať, že sa nedá všetko zakryť lobizmom, že sú ešte nejasnosti v celom sektore a nedá sa už jednoducho skrývať to, že to bude mať nakoniec zlý koniec, keď to bude celé proti spotrebiteľom. A ešte poznáka, čo je lacné a čo je drahé. Ja pokiaľ ide o mesové výrobky, my tu máme daň z obratu na úrovni 27%. 27% platí pre spotrebiteľskú daň ohľadne mesových produktov. Takže ak si robí EU problémy z niečoho, tak by si mala lámať hlavu nad týmto. Nie nad tým, či je niečo drahé alebo lacné, je to jednoducho hanebné že takáto daň je takáto vysoká. Teraz sa to má ešte navýšiť o 6% na 33%. Výrobky dobrej kvality, dobrého pôvodu, tie by mali byť k dispozícii spotrebiteľom aj za dobré ceny. Ďakujem. E, uzatvorili sme e, túto časť príspevkov od našich kolegov a e, zazneli aj mnohé otázky, ktoré sú adresované komisii. Dám slovo preto pánovi Maciu Dakisovi, aby mohol odpovedať na otázky. Nech sa páči. Thank you, chair. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Tešíme sa, že sme medzi vami, že si môžeme vypočiť túto zaujímavú diskusiu. Komisia splnila svoj právny záväzok v tom, že predložila túto správu, ktorá, ako si ste pamätáte, bola výsledkom kompromisu. Vzýšlo to z celej tej témy nariadenia o označovaní potravín a my sme predložili túto správu, ktorá je v podstate faktická správa a očakávame, že by to mohlo stimulovať diskusiu. Počul som, vypočul som si viaceré tieto vstupy tu dnes a chcel by som objasniť Nejde tu o odpovedanie na otázky, ide tu skôr objasnenie niektorých výpovedí, ktoré tu odzneli, predovšetkým pokiaľ ide o náklady a kde sme tieto číselné vyjadrenia nákladov našli. My sme mali štúdiu, ktorú sme dali, zadali ohľadne tejto problematiky a výsledky tejto štúdie boli prerokované v skupine, kde boli zúčastnení partnery, spotrebitelia, ale aj producenti a výsledky tej štúdie boli nasledovné. Zistenia boli overené tej, touto skupinou, kde boli obe strany. Máme tu takisto otázky ohľadne rozdielu, nákladoch ktoré sa nahlasujú alebo oznamujú, oznamujú v správe komisie a porovnaní k zisteniam, ktoré sa našli v iných správach, napríklad v tej správe o Francúzsku, poukážem na jednu veľmi dôležitú rozdielnosť. Táto správa komisie sa snažila pokryť dopad na trh na úrovni Európskej únii. Zobrali sme tu do úvahy skutočnosť, že aký by bol dopad v prípade záväzného označovania pôvodu a zobrali sme do úvahy aj to, že sú tu široko siahle široké spektrum produktov, to by sa týkalo aj ingrediencií do mesových produktov, od tých najjednoduchších až po tie najkomplikovanejšie. Keď tu hovoríme o tej francúzskej správe, táto správa sa sústredila na hovedzie meso a išlo tu aj o dobrovoľné označovanie pôvodu mesa. Takže sú tu veľké rozdiely, ak chcete odhadnúť náklady dobrovoľnej bázy, pretože to znamená, že ktokoľvek to ponúka, je ochotný znášať náklady na označenie toho nákladu. Práve preto, že je ochotný to spraviť. Takže, pán predseda, pokiaľ ide o náklady, ktoré sú obsiahnuté v tej správe, sú náklady, sú to operačné prevádzkové náklady, ktoré sa pohybujú na úrovni 15 až 25 až 20 v závislosti od druhu výrobku, ale nejde tu o cenu finálneho produktu, výrobku. To sú operačné prevádzkové náklady. Sú tu ešte aj iné druhy nákladov, administratívne, od 8 až 12 z celkovej ceny produktu. A takisto sú tu aj ďalšie bremena na verejné úrady, to môže byť 10 až 15 takže ja si nemyslím, že tieto čísla sú porovnateľné a nemôže nás nikto obviniť, že my sme si vymysleli čísla z brucha. A takisto je tu aj aspekt ochoty spotrebiteľov mať označenie produktu mesových výrobkov. Áno, je to pravda, až 90% spotrebiteľa povedalo, že by mali záujem vedieť, odkiaľ to meso pochádza, ale keď ste sa ich spýtali, či sú ochotní aj zaplatiť za to, za možné navýšenie ceny produktu až o 10% maximum, takých ochota zrazu išla na úroveň 60 až 70 medzi spotrebiteľmi, ktorí chceli takéto označenie. Takže komisia berie do úvahy všetky tieto údaje. My zoberieme do úvahy tú diskusiu, ktorá tu bola a ten signál, ktorý z nej vzýšiel, bol dostatočne jasný a hlasný, zvučný. Ešte sme sa nedohodli ohľadne toho, ako budeme postupovať. Bude to ešte diskusia s členskými štátmi, takže dnes ešte nie som v stave vám dať nejaké orientačné usmernenia zo strany komisie. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, vám dám dátumy eh, pani Vilmot. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Chcela som iba povedať komisii, že aj podľa vašich čísel, ktoré sú minimálne e, podozrivé, zástupcovia spotrebiteľov mi hovoria, že takúto úpravu chcú. A aj pokiaľ by náklady boli vyššie, tak 60 až 70 spotrebiteľov by bolo ochotné kupovať takýto tovar aj za tie zvýšené ceny. Takže to naozaj myslia vážne. Grazie della Ďakujeme za upresnenie. Neviem, či komisia chce niečo dodať e, k tejto námietke. Možno. Ste ma nepochopili, pán predseda. Nejde o to, že aj s navýšením tak cien 60 až 80 je ochotných platiť viac. Je to presne naopak, ako náhle ceny začnú e, stúpať, tak potom ochota eh, spotrebiteľov eh, naopak klesa 60 až 80 nie je ochotná si priplatiť viac s takouto úpravou. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz eh, lehotina pre predkladanie pozmenujúcich návrhov 17. decembra hlasovať na výbore sa bude 21. januára 2015 a, a potom na plenárku predložíme návrh vo februári. Teraz prejdeme na ďalší bod programu. V podstate sú to nasledovné body body 13 až 18 sa týkajú absolutória za rok 2013 tak, ako ste si si všimli, proces absolutória je až tým posledným bodom tohto e, procesu, keď sa využili e, všetky fondy a toto použitie bolo preverené a skontrolované. Potom sa odovzdá absolutórium na komisiu a na iné inštitúcie za daný účtovný rok. Požiadali sme komisiu, aby prijala stanovisko za hodnotenie komisie s odkazom na 5 agentúr, ktorých e, aktivita je neoddeliteľne spojená s úlohami, e, ktorý rieši náš výbor. Skontrolovali sme efektivitu vynakložených prostriedkov, a samozrejme, ten sa samozrejme e, zvýšil. A takisto sme sa pozreli aj na kritické body, ktoré sa vyskytli v minulých e, rokoch e, v súvislosti s niektorými agentúrami ešte predtým, než môžeme schváliť absolutórium. Teraz v zásade krátko načrtnem pre potreby komisie, ako aj pre potreby jednotlivých agentúr, ktoré spadajú pod komisiu a ktorých pôsobnosti e, výbor Envy pracuje. Začnem s absolutórium za rok 2013 sekcia 3 e, výkonné agentúry v tomto prípade úroveň využitia e, za jednotlivé oblasti bolo už preskúmané. Bolo preskúmané samozrejme s odkazom na generálne riaditeľstvo pre životné prostredie a takisto, eh, a takisto aj DG eh, Sanko. Keď hovoríme o eh, DG Envy, úroveň implementácie bola 99,95%, čo sa týka vynaložených prostriedkov a 99,24 čo sa týka úrovni platieb. Úroveň plnenia e, bola preto uspokojivá z našej strany a môžeme e, vyjadriť aj spokojnosť, čo sa týka jedným z programov, ktoré sa týkajú e, našeho výboru. Tam sa využiteľnosť zdrojov dostala na 99,96 a 99,99% na úrovni e, platieb. Takže naozaj tieto prostriedky e, boli využité. Tie prostriedky, e, ktoré dala k dispozícii komisia. Tak aj za generálne riaditeľstvo Sanko. Tam implementácia bola na úroveň 98,01%, podobne aj úroveň platieb 98%. E, e, Analizovali sme takisto a preverovali sme e, pilotné projekty a prípravné akcie v rámci pôsobnosti DG Sanko a musím povedať, že celková implementácia bola na 100%. Toto je e, prvé stanovisko. Potom samozrejme dám priestor aj vám. E, druhý bod sa týka Európskej agentúry pre životné prostredie, respektíve Európskej environmentálnej agentúry. Tam sme preskúmali ten fakt, že táto podorganizácia e, implementovala e, jednotlivé posty od 32 až po 38 a 61 e, ľudských zdrojov bolo venovaných operatívnym akciám. Je to samozrejme lepší výsledok ako za predchádzajúci rok. Preverili sme aj spôsob, akým spôsobom boli vedené účty za minulý rok a musíme skonštatovať, že sú legitímne a v súlade s, pravidl- eh, s pravidlami. Takže musím povedať, že máme pozitívne stanovisko k Európskej environmentálnej agentúry, čo sa týka absolutória za rok 2013. Potom tu máme absolutórium za rok 2013 za Európsku agentúru e, pre e, lieky, okrem implementácie rozpočtu sme takisto aj preverili, do akej miery boli použité zdroje, boli využité do štyroch e, petín na operatívne prevádzkové účely a samozrejme sme sa presvedčili aj o niektorých iných aspektoch, ktoré sa týkali ešte predchádzajúcich absolutórií. Takisto sme prevelili prípadné konflikty záujmov, tak tam musím povedať, že boli prekonané niektoré rozpočtové kapitoly zo strany agentúry. To sú jednotlivé prvky, ktoré sme si všimli v predchádzajúcich e, rokoch. A aj v tomto e, prípade odporúčame e, výboru na kontrolu rozpočtu, aby schválil absolutórium za rok 2013. Potom sme vydali stanovisko pre agentúry pre e, Európskej chemickej agentúry. Tam e, implementácia rozpočtu, e, môžem tým prejsť, ale neviem, do akej miery vás to môže v podstate zaujímať. Ale jeden z aspektov, ktorý bol pre nás veľkou úľavou a takisto aj k poznámkam z predchádzajúcich rokov. Preto sme overili a zistili, že Európska chemická agentúra prešla auditom a zaviedla určité opatrenia, ktoré sa implementovali v priebehu roku 2014. Takže za jednotlivé agentúry, vrátane Európskej chemickej agentúry, sme e, e, preverili stav účtov a musíme povedať, že legitimne využívali za rok 2003 na svoje zdroje legitímne. Potom tu máme Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Preverili sme, že 64 zdrojov bolo určených na vedecké aktivity a zber údajov. Je to e, zvýšenie podielu za predchádzajúce rokov a e, musíme povedať, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín prijal korektívne e, opatrenia, nápravné opatrenia e, pri globálnom vyhodnocovaní a zlepšil svoju internú kontrolu. A musím povedať, že by sme chceli vyzvať úrad, aby v týchto praktikách pokračoval aj do budúcnosti. A musím povedať, že toto sú práve tie e, zlepšenia, ktoré boli prijaté v oblasti rozhodovacieho procesu a celkovej nezávislosti, ako aj prístupe k informáciám. Posledné stanovisko, ktoré sme vydali, je absolutórium za rok 2013 pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, kde okrem implementačných údajov za minuloročný rozpočet sme posudzovali aj predchádzajúce obdobie. Preverili sme všetky nápravné opatrenia a ich plnenie so zvláštnym ohľadom na preferovanie ex post, predovšetkým prevádzkových eh, nákladov. Na, základy, na základe týchto projektov výbor pre, tak pre túto agentúru, ako aj pre ostatné agentúre, vydáva výbor pozitívne stanovisko a e, požiadame výbor pre kontrolu rozpočtu, aby pokračoval v absolutóriu. Teraz máme niekoľko žiadosti o slovo. Pán kolega, pani. Pani kolegyňa Kadenbach, ďakujem e, našemu spravodajcovi, ktorý veľmi prehľadne e, ilustruje situáciu. Nechcem sa teraz e, venovať podrobnostiam, ale skôr zo pár doplnkov. Dodržím rovnaký poriadok, takže tí, ktorí nemáte pred sebou podklady, napriek tomu dokážete e, e, pochopiť veci najprv k jednotlivému, jednotlivým bodom. Nuž sme spokojní s implementáciou rozpočtu komisiou v oblasti e, ekológie a zdravia 100 možných záväzkov sa už uplatnilo takmer 100 e, platieb, takisto v riaditeľstve Sanko pre bezpečnosť potravín, čo však možno poznamenám kriticky, museli sme skonštatovať, že len 0,0% a zdôrazňujem ešte raz to E, to číslo 0,5 pardon, e, rozpočtu pre e, životné prostredie, klímu, verejné zdravie sa vydalo a bezpečnosť potravín. Chcem v mojom pozmeňujúcom návrhu poukázať na to, že v správe z pred roka to bolo aspoň 0,8 a verím, že tento negatívny vývoj e, nemožno privítať. Naopak, je to polutovania hodné, že pre, tejto, pre túto vlast je tak málo peňazí. Zdieľam i ďalšiu vec, tak trochu kritiku, otázku na účtovný dvor. Prečo oblasť verejného zdravia, bezpečnosť potravín, životné prostredie a klíma neboli doplnené o komentáre? Možno, že tu je všetko tak dobre v poriadku, ale chcem požiadať, aby tieto pozitívne veci sa vyzdvihli, pretože Veľmi e, chcem poďakovať za prácu účtovného dvora. E, s účtovným dvorom sa mi dobre spolupracuje vo výbore pro rozpočet. Poznámky a odporúčania účtovného dvora sú podľa mňa pre ďalší vývoj európskej politiky veľmi rozhodujúce. Pre mňa je i to potrebné, kde sa veci vyvíjajú pozitívne, kde sú príklady najlepších praktík, že i tu sa vždy to konštatuje správa účtovného dvoru, dvora práve tam, kde je všetko e, dobré a v poriadku. Treba i tam povedať komentáre. Čo sa mi celkom nedarí pochopiť, to je obraz e, e, zdravie životného prostredí v rozvoji v súvislosti s rozvojom vidieka. Je tu veľká chybovosť. Celková chybovosť je 4%, tu je to oveľa vyššie Vidíme, tieto chyby sú v oblasti rybolovu a rozvoja vidieku, nie u zdravia a životného prostredia. Nechcem, aby tu na verejnosti vznikal obraz skreslený. Chcem zdôrazniť, že sa tu mediálne e, e, i u kolegov e, v parlamente sa to zle komunikuje. Chybovosť neznamená, hneď, že tu ide o podvod, zločiny alebo korupciu. Jednoducho sú so chyby, na tom sa pracuje a narastajúca chybovosť pre mňa nie je hneď zly, zlyhanie. Môže to byť i odkaz na to, že lepš, ešte lepšie kontrolujeme a práve tam kontrolujeme, kde v minulosti riziko chýb bolo veľké a že spoločne s členskými krajinami by sme tu mali pracovať na to, aby sa odstránili zdroje chýb týmto spôsobom. K ďalším agentúram snáď poviem len toľko, e, že odporúčanie pre e, absolutórium rôznych agentúr chceme vysloviť. Chcem tu naozaj vyzdvihnúť, že postup ECDC e nás veľmi potešil. Bola to jediná agentúra, ktorá priamo reagovala na podnety parlamentu. Je to určite e, ocenenie našej spoločnej práce. I pokiaľ ide o ďalšie, napríklad e, Európska agentúra pre liečiva, malá poznámka, spravodajca tu konštatoval, že rok 2013 priniesol e, osobitný prínos v tejto oblasti Mali by sme to privítať. A tu podám i pozmenujúci návrh, pretože táto vlast, menovite teda e, výnimočné choroby, si zaslúži, zaslúži zmienku. Ešte potom ďalšia otázka, pokiaľ ide o agentúru ECHA. Medzi iným sa tu hovorí, že v roku 2013 bude bol príspevok Nórov pre oblasť biocídov. Rada by som tu vedela čo si o pozadí tohoto. A pokiaľ ide o EFSU, tak ja, ako i mnohí kolegovia tu v parlamente, sme si všimli, že e, tu treba upriamiť pozornosť na niečo, pokiaľ ide o nezávislosť, o ktorú nám ide. Je to dôležitý faktor, e, transparentnosť, nezávislosť. V minulosti to bola kritika, ako sme dnes po- počuli. Táto kriti- túto kritiku treba naozaj riešiť, treba vytvoriť nové pravidla transparentnosti. V každom prípade v súvislosti s touto otázkou je zaujímavé počuť, že ak by tu boli konflikty záujmov, môže pokračovať člen grémia v takom prípade, ak ten bod e, nezrovnalosti, e, ktorý, ktorý vznikol, nie je často na programe, tak to trošku zahmlené pre mňa. Rada by som tu videla viac informácií. Inak ďakujem srdečne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Grazie e adesso la parola... Teraz má slovo pán Gebrandi. Ďakujem a chcem vysloviť komplimenty za to, že pokračujete tu za uh, tú Hauk, ktorá to robila po uh, celé snáď 10 ročia. Nebudem opakovať, čo už tu zaznelo, čo povedala Karin Kadenbach. Súhlasím s jej slovami. Sú tu dve témy, ktoré by som chcel e, pomenovať. Všeobecný problém poprvé ktorý vnímame už roky v procese absolut, absolutória. A to je skutočnosť, že členské krajiny sa viac zaujímajú o to, aby získali pr- prostriedky do svojej krajiny, ne- než o kvalitu projektov. Pracujeme s národnými e, alokáciami, než distribujeme, tak vlastne sme pri- priradili prostriedky rôznym členským krajinám. Bojovali sme naozaj v rokovaniach e, veľmi pri, pri programe LIFE, aby sme tieto národné alokácie e, čo najviac obmedzili. A správa z účtovného dvora dokazuje, že sme sa nemýlili. Hovoria tu o princípe use it or lose it, použij prostriedky alebo príď o ne ak ich teda nespotrebujú, stratia ich a to je posledná vec, ktorú by členské krajiny chceli. Ako by som povedal e, deťom, e, ak, by, e, dostanú, ak im poviem, že cukriky dostanú, len ak ich zjedia do hodiny, urobia tak. A presne to sa deje v členských krajinách. Použijú tie prostriedky len kvôli tomu, aby sa minuli, nejde im o kvalitu projektu. A hoci v oblasti životného prostredia tento efekt je obmedzený v porovnaní s inými oblastiami, je to tu stále faktom a je to niečo, kde by sme mali spolu s komisiou bojovať. Samozrejme tiež s pomocou členských krajín v neposlednej miere. A ďalší bod nehovorí len o e, výročnej správe účtovného dvora a o procese absolutória, je to tiež e, špeciálna správa o biodiverzite a e, e, Fonde pre rozvoj regionov. Je to relatívne kritické, pokiaľ ide o spôsob, akým spôsobom používame prostriedky na biodiverzitu, efektívnosť projektov. Najvýraznejší bod kritiky je ten, že v podstate nevieme, na, e, koľko prostriedkov sa používa na biodiverzitu. Nevieme, koľko tu používa európsky rozpočet e, a nevieme vlastne, čo sa používa v členských krajinách. Vieme, vďaka štúdiam v minulých rokoch, že potrebujeme asi 5,8 miliardy eur ročne použiť na biodiverzitu a natúru 2000, aby sme získali, dosiahli naše ciele. A však nie sme dobre informovaní Otázka na komisiu je, či nie je toto od, pre, príklad nezodpovednosti, ak si stanovíte cieľa a priradíte k tomu rozpočet, vedieť, čo vlastne je skutočný rozpočet, či už európsky alebo národné rozpočty. Doteraz sme dúfali, v prípade dohovoru o biologickej diverzite v Koreji minulý, rok, minulý mesiac všetky strá, všetci signatári boli, boli zaviazané, že prejdeme postupne procesom OSN rozpočtové prostriedky, ale ani tu nebolo jasné, koľko používame. A moja konkrétna teda otázka, na komisiu je, môžete nám prosím sprístupniť tieto prostriedky, môžete e, prinútiť členské krajiny, aby zverejnili, koľko používajú na diverzitu, pretože v Holandsku viem, za posledné roky škrtli rozpočet na prírodu o viac než 60%, e, takže naozaj mám veľké obavy, že to je niečo, to sa týka aj ďalších členských krajín. Musíme o tom vedieť predtým, než budeme diskutovať e, absolutórium a budúce rozpočty. Takto apelujem na komisiu. Ďakujem. Grazie, adesso la collega Ďakujem, a teraz kolegyňa Konečná. Ďakujem, pane predsedo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Mne dovolte poďakovať sa každý, kto ten dokument držal v ruke, si uvedomuje tú veľkú prácu, ktorú ste urobili, pretože tie čísla na stovkách strán Isté vás to stálo veľa námahy, takže my to oceňujeme, že ste sa toho chopili a Ďakujeme aj za výsledky vašej práce, ktoré sú teraz v návrhu tohto stanoviska. Ja by som si dovolila jednu poznámku k jednému stanovisku, pretože som kontaktnou osobou pre ECDC. Chcela by som vyzdvihnúť, je to dosť ťažká práca, musíme zobrať do úvahy, že vírové a bakteriálne epidémie nie sú predvídateľné a preto aj prostriedky, ktoré majú k dispozícii, s nimi musia hospodáriť oveľa opatrnejšie, pretože nikdy sa nevie, čo sa stane o týždeň, o 14 dní a ECDC sa už druhýkrát podrobilo externému hodnoteniu, kde bolo skonštatované, že robí dobrú prácu. A to je pre Európsku úniu dobrá správa. Takže aj vaša správa hovorí o určitých oblastiach, kde táto agentúra sa môže zlepšiť. Táto agentúra je na správnej ceste a robí to, čo sa od nej očakáva. Avšak v budúcnosti aj tu sa musíme spýtať, či nechceme od nej ešte viac. Možnosti agentúry sú v niektorých záležitostiach obmedzené. Ak chceme aby agentúra spolupracovala aj s nečlenskými štátmi Európskej únie, napríklad Ukrajina, Moldavsko, mali by sme im dať mandát a peniaze. Takže to je otázka do budúcna. Ešte raz ďakujem za tú správu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz má slovo kolega Evi. Sí, grazie, grazie, prezidente. Eh... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A tento argument sa týka tých eh, Eh, oblastí, ktoré máme niekedy v oblasti životného eh, prostredia tendenciu zanedbávať, pretože eh, sa zaoberajú predovšetkým číslami a ciframi približne 69 miliónov eur v rámci Európskej únie, ktoré boli vyčlených v roku 2013 pre Európsky úrad pre potraviu bezpečnosť. To, to hovoríme o EFSE. Ide o to, aby sme sa poďakovali predovšetkým tým občanom, ktorí pravidelne e, platia dane a je jasné, že im musíme jednoznačne a zrozumiteľne odkomunikovať, akým spôsobom sú tieto e, prostriedky e, vynakladané. Samozrejme, chcem sa podekovať aj vám za vykonanú prácu, ale samozrejme mali by sme ešte upresniť, akým spôsobom sa robia korekciu. A treba povedať, že týchto 79 e, miliónov, e, ktorá predstavuje iba 0,02 celkového rozpočtu Európskej únie, neprispieva nejakým e, spôsobom ku kvalite informácie a informovaní verejnosti. Okrem toho, aby som hovorila bližšie o EFSE, E, sa, tam by občania mali vedieť, akým spôsobom e, sa konštitujú jednotlivé pracovné e, skupiny, či sú naozaj nezávislé a či spravidelne sprístupňujú informácie. Myslíme, že aj pracovná skupina, ktorá sa týka merania niektorých látok, ktoré sa nachádzajú v potravitovom reťasi človeka, a ktorá sa týkala napríklad e, prítomnosti v nápojoch ako od Coca-Coly alebo od Pepsi, e, myslíme si, že by malo byť e, možné, aby sme samozrejme financovať sumou 80 miliónov, niečo, čo vlastne v konečnom dôsledku preskúmala firmu, ako je Philip Morris. Samozrejme, treba mať dostatočné e, vnútorné e, zdroje na to, aby sme zabezpečili aj kvalifikovaný interný personál na vykonávanie takýchto analýz. V konečnom e, dôsledku, ako je aj napísané v stanovisku parlamentu z minulého apríla, chceli by sme, aby tieto agentúra sa posunula k vyššej E, transparentnosti a, a nekomunikovala iba prostredníctvom jednotlivých e, success stories, ale naozaj systematicky o svojich aktivitách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, veľmi pekne kolegom za ich príspevok a teraz dám slovo komisii, keďže sa na ňu obrátili viacerí rečníci, takže komisia by mohla zodpovedať na otázky. Samozrejme, niektoré otázky sa týkajú EFSI, a potom sa posunieme na e, ďalší bod programu, ktorý zahrňa diskusiu e, s riaditeľom EFSI. Takže nech sa páči, komisia má slovo. Oui, merci, monsieur le, le président. Merci pour, pour ce rapport qui est... Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem skutočne srdečne za túto správu, ktorá je veľmi správna a precízna a budem sa venovať aj niektorým otázkam. Ja som tu za generálne riaditeľstvo klíma a životné prostredie. Treba povedať, že my sa venujeme viacerým otázkam a v tomto kontexte vlastne by som chcel nadviazať aj na to, čo povedal pán Gerbrandy my sme na komisii rozhodli, že chceme lepšie tieto výdavky sledovať. V novom viacročnom finančnom rámci chceme vytvoriť taký systém, kde chceme stopovať, vystopovať výdavky, pokiaľ ide o klimatické zmeny, a to v celom komunitárnom rozpočte, aj v otázke biodiverzity. A to umožní následne mať určitú metodiku, pretože ten postup nie je jednoduchý. Ako vlastne ohodnotiť, či je nejaký projekt v plnej miere alebo iba v niektorej miere na prospech biodiverzity. To vôbec nie je jednoduché, takže chceme predložiť čísla budúci rok, chceme počítať na základe nového viacročného finančného rámca od roku 2014 a tá metodika bude použitá aj zo strany členských štátov. Takže táto správa je predmetom rozpravy, tak v rade ako aj v parlamente a odporúčanie účtovného dvora vlastne sa uberá týmto smerom. Aké čiastky sú vynakladané v prospech tejto biodiverzity? Ďalší bod, ktorý tu odznel, ten sa týka národných alokácií. Národné alokácie sú kritizované zo strany účtovného dvora nie v správe o absolutóriu, ale vo zvláštnej správe o programe LIFE životné prostredie. Tam sa uvádzalo, že národné alokácie idú proti kvalitnému výberu projektov. Komisia navrhla vypustiť národné alokácie v novom programe LIFE. Od roku 2014 sa dospeli sme k výsledku postupnej elimina- postupné eliminácie národných elim- eli- alokácií. A tým by sa mal vlastne posilniť aspekt kvality projektov. Ešte pár slov o projektoch. Máme tu veľmi veľký náraz počtov projektov, ktoré sú predkladané v programe LIFE, pretože ich bolo 600 až 700 na začiatku minulého viacročného finančného rámca. Na rok 2015 už sa to výberové konanie uzatvorilo, dostali sme 1600 projektov, takže z toho máme možnosť vybrať si niečo. Nemôžeme financovať všetkých 1300 projektov, ale Myslíme, že ich bude zhruba 200 ročne, ale predsa len predsa len môžeme si vybrať. A pokiaľ ide o životné prostredie a klíma, to je za našu stranu všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne. I don't know if I'm a member of a commission Neviem, či si pamätám, či komisia chcela ešte odpovedať. Nie? Nech sa páči. Za Digi Sanko, pokiaľ ide o tie pripomienky týkajúce sa verejného zdravia a podravinovej bezpečnosti, tak chcem spomenúť, že správa je veľmi jasná, ktorú pripravil pán spravodajca. Podľa môjho názoru tu nie sú žiadne špecifické pripomienky, ktoré by sa týkali implementácie programov pre verejné zdravie, pokiaľ ide o agentúru, agentúry, ktoré sú pod záštitou DG Sanko, je to ECDC, EMA a EFSA. A e nie sú tu žiadne konkrétne pripomienky týkajúce sa FC. Ja som si všimol, že neskôr tu ešte bude vypočutie s pánom Url. Takže ak sú tu nejaké špecifické obavy týkajúce sa FC, tak môžu byť nastolené v danej chvíli. Ďakujem pekne. OK. Vi ringrazio per le... Chcel by som sa vám poďakovať za odpovede. A myslím si, že môžeme teda prejsť na nasledujúci bod e, programu. Avšak e, dovolte mi ešte povedať, e, povedať termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov, ten je 11. decembra 2014. Hlasovanie na výbore 29. januára a potom 23. a 24. marca o tom bude e, hlasovať výbor na kontrolu rozpočtu. Prejdeme teda na ďalší bod našeho programu a to je bod, ktorý sa týka európskeho semestra. Máme tu pred sebou výmenu názorov k práci, ktorú vypracoval spravodajcovi, spravodajca Georgos Gramatikakis, ktorému dávam slovo, aby objasnil svoje stanovisko. Nech sa páči. okay. No. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου ε, γιατί έχω εντυπωσιαστεί από τη μια Ďakujem. και αισθάνομαι ένα δέος για τη δική μου. Prepačte, som začal trochu neskôr hovoriť. Môžete mi to stiahnuť z rečníckého času. Ja som presvedčený teda, že, a teda dúfam, že sa budem vedieť zhostiť e, tejto témy, pretože európsky semester vlastne začína vždy na jeseň. A máme tu správu, to je nástroj, ktorý máme k dispozícii, aby sme koordinovali hospodárskú politiku v európskej politike. To je veľmi dôležitá téma. Celé to vzýšlo z krízy a je to možno určité ponaučenie, ktoré si môžeme z tej krízy vziať. A ak toto vlastne ak chceme zabezpečiť, aby Európska únia prežila, ak chceme posledniť Európsku úniu, tak je to možné iba vtedy, ak chceme zabezpečiť koordináciu. My ako Európska únia musíme si uvedomiť, že sme tu mali úspechy v minulosti, napríklad pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu, pokiaľ ide o makroekonomické ukazovatele, tieto tu boli ukotvené, ale to nestačí, ak chceme hospodárstvo znovu oživiť, na to, aby sme bojovali proti recesii. A ešte jedna vec, ktorú chcem zdôrazniť, tie milióny nezamestnaných, ktorých máme, e, znovu poviesť do normálneho života pracovného, to bude ťažké. Takže máme vysokú nezamestnanosť vo veľa členských krajinách. A to vedie potom k tomu, že euroskeptici stále získavajú viac a viac podpory. Aj tu v Bruseli čo je vlastne inštitucionálne centrum Európy. Aj tu získavajú väčšiu podporu neprávom. Potrebujeme preto spoločnú stratégiu pre hospodárstvo, máme spoločné pravidlá pre rozpočty, máme tu kontroly a sankcie, ale koordinácia je dosť taká uvoľnená a dobrovoľná. A potom tu máme takisto ciele, pokiaľ ide o zníženie nezamestnanosti a chudoby, to je stanovené do roku 2020 a cieľy nášho, cieľa, e, nášho výboru sa týkajú našej konkrétnej práce. Takže my by sme chceli, aby sa tie finančné prostriedky využívali efektívnejšie a mám častokrát pocit, že sa tieto ciele ako keby opomínali. Ale to sú opatrenia, ktoré by mohli zlepšiť každodenný život našim občanom a aj zlepšenie výhľadok do budúcnosti pre európskych občanov. Preto musíme vo výbore pre životné prostredie zdravie spotrebiteľov a potravín sa snažiť o to koordinovať našu politiku, aby sme rozpočtovú disciplínu skutočne strategicky zacielili v súčinnosti s našim hospodárstvom. My chceme mať modelové hospodárstvo, ktoré by bolo schopné prežiť Sú tu problémy, pokiaľ ide o schopnosť, ale musíme vytvárať pracovné príležitosti a zároveň tu chceme chrániť aj životné prostredie a kvalitu života našich občanov. Takže záverom by som mohol povedať, že komisia vlastne predložila tri ciele, pokiaľ ide o túto ročnú správu. Koordinovaná, koordinovaná politika v oblasti investícií, štruktúrálne zmeny na národnej úrovni, a potom po tretie rozpočtová zodpovednosť, finančná zodpovednosť. Podpora investícií, to je vlastne prvý bod, ktorý my v tejto správe máme obsiahnutý a toto by sa malo udiať v rámci balíčka, ktorý už bol predložený v rámci toho investičného balíčka, takže to je určitá príležitosť pre parlament stanoviť si priority v rámci tohto balíčka na to, aby tieto potom od, aby tieto zodpovedali našim cieľom. Musíme sa postarať o to, aby plán komisie poštúžil stratégii pre udržateľný rozvoj. To chcem zdôrazniť ešte raz. Udržateľný rozvoj. Udržateľný rozvoj, ktorý by sa zohľadil v rámci európskeho semestra, kde by boli jasne stanovené ciele a ukazovatele. Komisia takisto predložila určité právne návrhy a tieto by potom mali byť uplatnené práve tam, kde to je potrebné, napríklad pokiaľ ide o cirkulárne hospodárstvo, obehové hospodárstvo. Viac investícií dnes, ktoré by neslúžili k tomu, aby stratégia 22 bola dosiahnutá, iba za tú cenu, že sa vypustia nejaké dôležité témy, ako napríklad klimatické ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2020. Ja sa obávam, že rast, potenciál rastu Európskej únie sa nebude môcť využiť a celá generácia tu nebude mať možnosť účastniť sa, zúčastniť sa na tomto raste hospodárskom, ktorý tu bude. A viete, vážený pán predseda, komisi- kolegovia, kolegyne, sú tu viaceré dôvody, ktoré hovoria v tom zmysle, že je tu priorita udržateľné hospodárstvo. Takže ešte pár bodov, pretože už nemám veľa času. Každý rok máme viac ako 500 miliard eur, ktoré sa vydávajú na ciele, e, respektíve na fosílne palivá a my toto ako keby sme financovali, ale sú tu určité rozpory, dramatické rozpory v podstate by sme mohli ušetriť energiu takýmito prostriedkami a mohli by sme viac investovať do obnoviteľných zdrojov energie týmito prostriedkami. Mohli by sme vytvoriť kvalitné pracovné príležitosti s týmito peniazmi. A potom ešte jedna podstatná pripomienka. Hospodárstvo sa stále globalizuje a je tu aj dosť veľký tlak, pokiaľ ide o dobyt, dopyt uh, po surovinách. Tlak je stále väčší a to sa deje v prostredí, ktoré je stále krehkejšie. My sa musíme sústrediť na to obehové hospodárstvo, kde sa nič nestratí. Niektoré výpočty pokázali, že by sa finančné prostriedky dali využívať efektívnejším spôsobom a dali by sa ušetriť veľké množstvo týchto zdrojov. Zdroje by sa mali využívať lepším spôsobom, pretože to by nám umožnilo ušetriť až 630 miliónov eur pre naše hospodárstvo. Ak by sme sa chceli postarať o to, že európsky model pre sociálne hospodárstvo má fungovať aj ďalej. Nemôžeme predsa znižovať náklady na prácu. Bohužiaľ, to je to, čo tu dnes vidíme. Práve naopak, mali by sme iným spôsobom postupovať. Mali by sme naše dôležité zdroje využívať múdrejším spôsobom. Stené dámy a páni, ak mi umožníte, ešte by som sa v stručnosti chcel venovať daňovej politike. Máme tu viaceré nástroje, ktoré nám môžu pomôcť e, stimulovať hospodárstvo, či už pozitívne alebo negatívne. Musíme zaviesť také dane, ktoré by išli proti nejakým nekalým činnostiam hospodárskym a zároveň by sme mali znížiť zdaňovanie pracovnej činnosti. Táto politika si vyžaduje aj to, aby sme urobili odvážne, ambiciozne opatrenia ale jednoducho nepostradateľné, aby sme postupovali v takom zmysle, že by sme zabezpečili do budúcnosti lepšie perspektívy. Viete, že tu máme riadný návrh, pokiaľ ide o bol tu teda návrh ohľadne energetických zmien, ale bohužiaľ rada to zamietla, pretože tam musí prevládať jednomyselnosť, jednohlasné rozhodnutie Takže my musíme nájsť také riešenia, ktoré by vychádzali z úzkej spolupráce medzi parlamentom, radou a komisiou. Vážení kolegovia a kolegyne, dnešné stanovisko, ktoré vám predkladám, by malo byť obohatené o vaše dôležité nápady, vstupy a myšlienky a za, takto sa dopracujeme ku kompletnému stanovisku, ktoré by jednoducho pokrylo všetky aspekty udržateľného rastu. Ja si myslím, že takýmto spôsobom európsky semester môže byť obohatený a to chcem mimoriadne zdôrazniť, že toto by vlastne bol taký konkrétny bod, po ktorý by viedol k lepšej Európe. Per politici la collega Gierling. Dobre, pani kolega Girling, začneme teraz s jednotlivými otázkami po e, skupinách. Kolega Faria. Kolega Faria. E, grazie, prezident. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi, pánu Gramatika Kisovi pre náš výbor je to dôležité pre európsky semester, pre rok 2015. Text je e, naozaj rozsiahly a hlavné body, ktoré navrhuje Nušek, s tými len súhlasím. Efektívne využitie, že to nie je danosť, to je správne, lepšie by bolo keby sa to zlepšilo i pre vytvorenie pracovných miest. A prvý pilier po analýze Európskej komisie, už tak tu si myslím, že musíme postupovať naozaj rozhodne smerom k tomuto pilieru, pretože je naozaj rozhodujúci pre hospodársky rast. Naozaj sú tu strategické oblasti, ktoré umožňujú trvalo udržateľný rozvoj, v súlade s cieľmi Európy 2020. Ekologickú Európu, e, energetickú Európu, e, udržateľnú Európu. To je naozaj vhodné pre budúcnosť. A aj tu si myslím, že môžeme nájsť veľké možnosti lepšia konkurencieschopnosť, lepšia ochrana životného prostredia, viac pracovných miest, štruktúrálne reformy sú nevyhnutné. A musím povedať, teraz nastal správny okamžik na investície, na odstránenie trhových bariér, oveľa dôležitejšie dôležitejšie je, dôležité je tiež pre, presieťovať akademický svet, aj to má lepší dopad na pracovný trh. Naozaj musíme postupovať efektívne, spravodajca má naozaj pravdu, keď tvrdí, že trvalo udržateľné zdravotnícke systémy v Európy môž, musia byť roz, rozvinuté. Aj tu opätovne môžeme nájsť zdroj pracovných miest, i sociálny štát je pre európskeho občana veľmi dôležitý a e, zaslúži si zachovanie. Musíme naozaj vyžiť všetko, čo smeruje k trvalo udržateľnému e, rozvoju. Daňové stimuly, e, zelené zdaňovanie, i to je dobrý nápad, i to môže byť stimul priemysel by mal naozaj e, dostávať e, napríklad e, pomoc v oblasti premeny odpadu na čosi hodnotné a použiteľné na novo. Vidíme, že je tu veľa možností a prostriedky nemusia vždy e, prúdiť z verejných financií. Stratégia 2020 musí byť tu pred nami, boj proti chudobe, sociálna e, exklúzia, trvalo udržateľný rast a zelené hospodárstvo. Musíme sa snažiť o konvergenciu tu v EÚ, Ešte raz ďakujem pánu Gramatika Kisovi za výbornú správu. Neviem, či niekto iný chce ešte požiadať o slovo. Pani Konečná. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, len krátko, pán predseda, ďakujem spravodajcovi za to, že sa chopil tejto práce. V každom prípade, ako som už bola viackrát upozorňovala v decembri, keď sme sa bavili o európskom semestri, opätovne chcem upozorniť na dve veci, ktoré ma v tejto súvislosti ktoré ma v tomto, stan- mi tu v tomto stanovisku e, chýbajú a budú, chcem ich ako tieňový spravodajca doplniť Vítam slova pána kolegu o tom, že sám vníma, že treba stanovisko dopracovať, takže verím, že budeme spolupracovať. Prvá vec sa týka predovšetkým zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti, nielen nie len jej udržateľnosť. Lepšia kvalita prinesie dôveru, kvalitnejší životný štýl, lepšiu výrobu, spotrebu a tým pádom rast celého hospodárstva EÚ my sa nemôžeme baviť len o zdravotných systémoch, ale naozaj o rovnakom prístupu občanov EÚ k zdravotníctvu, pretože to by mal byť základ a pre nás to má hodnotu veľmi vysokú i do budúcnosti. Druhá vec potom, ktorá mi taktiež e, v stanovisku chýba a boli sme na ňu upozorňovali už v minulosti, zelená ekonomika pri zvyšovaní zamestnanosti a tvorbe pracovných miest Vyžaduje to opatrenia v troch hlavných oblastiach, a to zvyšovanie dopytu po pracovných silách v ekologických odvetviach prostredníctvom zodpovedajúcej úrovne investícií, predvídanie potrieb v zelenom sektore a v sektore, ktorý sa ekologizuje, a tiež potom schopnosť pracovníkov, ktorí budú v budúcnosti e, zabezpečovať kvalitu pracovných miest pre vysoké, stredne a malo kvalifikované kádre pracujúcich z hľadiska trhu práce by sa mala venovať zvýšená pozornosť vytváraniu potrebných vzdelávacích programov, aby sa riešili konkrétne nedostatky kvality pracovných síl. A to na dynam- vzhľadom na dynamickú interakciu medzi zručnosťami a vekovou štruktúrou pracovných síl v zelených i tradičných priemyselných odvetviach. Potenciál zelenej ekonomiky patrí k tomuto výboru a do tohoto stanoviska Hovoríme o ňom na takmer každom jednaní pri riešení množstva problémov, s ktorými sa EÚ dnes e, zaoberá. A ja si myslím, že teda EÚ tu by nemala mrhať svojim potenciálom. Naopak by v tomto stanovisku mal byť potenciál zelenej ekonomiky a zelených pracovných miest vyzdvihnutý. Budú to dve oblasti, na ktorých sa budeme nájsť, snažiť nájsť zmluvu s predkladateľom. Verím, že sa to podarí a že tým dáme ešte väčší dôraz na to, že toto stanovisko pôjde z výboru, ktorý má tieto dve oblasti ako jednu z tých hlavných. Ďakujem. Thank you very much. And now I give the floor to the... Ďakujem veľmi pekne a teraz dávam slovo Európskej komisii za pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda zastupujem DG Environment. E, chcel by som spomenúť niekoľko veľmi konkrétnych e, bodov. V prvom rade koncept e, udržateľného rozvoja je dobre zakorenený v Európskej stratégii 2020 a takisto sa odráža aj v Európskom semestri v komunikácii o stratégii Európa 2020 a kontexte jej strednodobého e, vyhodnotenia, ako aj dlhodobých e, trendov, ktoré ovplyvňujú rast. Toto je tu stále prítomné. E, vyhlásenie takisto hovorí, že lepšie a efektívnejšie využívanie zdrojov dáva ekonomický e, zmysel a mal by takisto prispieť aj k zlepšeniu konkurencie schopnosti a takisto zvýšiť počty pracovných miest a hospodársky rast. E, nový prieskum na rok 2015 poukazuje na to, čo ešte môžeme urobiť e, v pomoci pri, pre členské štáty dosiahnuť udržateľný rast. To je samozrejme aj v návrhu stanoviska e, výboru Envy, ktoré e, vítame. Je dôležité, aby európsky semester odpovedal na tieto výzvy. Chcel by som prizvukovať to, že zvlášť by bolo dôležité spomenúť to, e, že 7. akčný program životného prostredia existujú v rámci monitorovacieho procesu plnenia cieľov Európy 2020. E, to by mohlo byť efektívnejšie, než e, to, aby sme tam začlňovali celú stratégiu pre udržateľný rozvoj. My vítame body e, v návrhu stanoviska o vysokej úrovni ochrany životného prostredia, ako aj posuny k udržateľnému k udržateľnému hospodárstvu a ekonomike. E, samozrejme, čo sa týka článku 3 návrhu e, stanoviska, e, vítame to, že výbor by chcel podporiť investície a chcel by som poukázať na nový investičný balíček pripravený komisiou, ktorý plánuje investovať práve do z hľadiska životného prostredia udržateľných e, prostredia, ako napríklad e, do čističiek odpadových vôd alebo správy a nakladania s odpadom. E, ďalší zvláštny bod, ktorá sa týka k postupnému znižovaniu dotácií fosílnych palív. Je to súčasťou agendy semestra v rok 2015 ich nespomína ako taký, avšak eh, spomína eh, presun eh, z práce, presun dane z práce na iné dôležité daňové oblasti. V neposlednom rade prieskum medziročného rastu E, podporuje skôr štrukturálne reformy na úrovni jednotlivých členských štátov. Na to samozrejme potrebujete mať kvalifikovanú e, pracovnú silu v rozrastajúcich sa zelených sektoroch. Ďakujem veľmi pekne za príležitosť, e, že som, ktorú som mal a mohol som sa s vám prihovoriť. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či pán Gramatikakis chce niečo k tomu dodať ešte záverom. Len v krátkosti. Ako som bol e, povedal, je tu množstvo nápadov kolegov i zo strany komisie. V krátkosti moje poznámky. E, pán Faria veľmi správne poznamenal, že investície sú veľmi citlivé, pokiaľ ide o vzdelávanie a boj proti sociálnej exklúzii. To nemôžem podporiť. Nehovoril som o tom, ale je to veľmi dôležité. I ďalší kolega tu hovoril e, veľmi trefné poznámky, pán Poneka, pokiaľ ide o e, jeho poznámky, môžem s ním len súhlasiť. Zdravotníctvo musí sa zlepšiť, to je v tom stanovisku a národné zdravotnícke systémy sú pioniermi e, Európskej únie, priekopníkmi v tejto oblasti, to nemôžeme, toho sa nemôžeme dotknúť. A tiež realizácia zeleného hospodárstva, i o tom hovoril kolega. A môžem s tým súhlasiť. Zaujímavé je to, čo hovorila komisia. Za to chcem kolegovi poďakovať. Je jasné, že mnohé veci, ktoré riešim v stanovisku, sa už teraz implementujú. Chcel som len v krátkosti povedať, že je tu obrovský potenciál. Verím, že možnosti prejdú i do praxe. Ďakujem všetkým. Ďakujem výkonného riaditeľa FC. Môžeme teraz poprosiť sem dopredu. Keď zaujme miesto, kým zaujme miesto, chcem hovoriť ešte e, časový, spomenúť časový e, rámec k minulému bodu. Nemáme veľa času v tomto ohľade, takže veľmi tesné termíny do hlasovania vo výbore EKON. Čas má Môžete do 10. decembra o 12. hodine podávať pozmeňujúce návrhy. 29. hlasujeme a 23. februára sa hlasuje v Ekone o téme Európskeho semestra. Teraz ďalší bod programu. Pán Bernhard Url výkonný riaditeľ FC a máme s ním rozpravu. Dúfame, že využije túto možnosť predložiť nám alebo pohovoriť o jeho pracovnom pláne. Vieme, že od mája je riaditeľom FC. V apríli tohoto roku tu bol ako kandidát na túto pozíciu je to dôležitá možnosť. Môže nám eh, dať najnovšie informácie o, ak, eh, najlepši, o väčšine eh, aktivít FC. Môže nám tiež povedať, čo teraz EFSA robí Ide o prevenčné opatrenia v boji proti ebole a tak ďalej, prenos vírusu a boje proti tomuto riziku. Je zaujímavé dozvedieť sa čosi o stratégii EFSA. EFSA. A čo v oblasti transparentnosti e, tejto agentúry dosiahla EFSA, o tom sme už krátko hovorili pri predošlých bodoch viacerí kolegovia o tom hovorili, pretože je tu o to veľký záujem. Chceme byť informovaní o transparentnej politike FC a chceme sa dozvieť, ako sa využívajú zdroje, ktoré plynú do agentúry z európskeho rozpočtu. Hneď, rozpočtu hneď dostanete slovo, máte asi 10 minút a potom prebehne rozpráva. Nech sa páči, pán Url. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda a poslanci Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne e, za pozvanie a za príležitosť e, vymeniť si e, názory ohľadom potravinovej a krmovinovej bezpečnosti. Samozrejme, vystúpil som tu už 10. novembra aj počas hearingu. Chcem by som povedať, že agentúra EFSA je plne k dispozícii tejto, tomuto výboru, ako aj Európskej komisii. A samozrejme, Európsky parlament môže EFSA predkladať e, otázky a pýtať sa na jej mandát. A som rád, že aj takúto formou posilníme náš e, vzťah. Teraz po 12 rokoch existencie agentúry pozrieme sa na niektoré úspechy. Začal by som tým, že vám poskytnem krátku informáciu o tom, čo vlastne EFSA je, ako ju možno popísať. Podľa môjho názoru je vedeckým partnerom, ktorý zabezpečuje lepšie a bezpečnejšie potraviny pre európskych občanov. A to robíme tak, že vydáme asi 500 vedeckých stanovisk ročne Pôsobnosť EFSI e, pokrýva asi 4 oblasti. E, to znamená, vydávame stanoviská k potravinám, respektíve produktom predtým, než sú uvedené na trh. Robíme e, posudky celého potravinového reťazca, vrátania zdravia zvierat, blahobytu zvierat či rastlín, ako aj rozličných rizik. Čiže pokrávame celý potravinový reťazec takisto poskytujeme podporu pre e, manažment rizika. V časoch krízy a sledujeme aj e, potenciálne hrozby, ktoré môžu e, ohroziť potravinovú či krmovinovú bezpečnosť. Nemusíte chodiť ďaleko po príklady, akým spôsobom EFSA zlepšila potravinovú a krmovinovú bezpečnosť. Pozrime sa na niektoré z nich. Pozrime sa napríklad na pesticídy stanovisko EFSI pomohlo aj Európskej komisii zaujať stanovisko zakázať anikotiníny. A takisto e, EFSA posúdila aj e, množstvo podnetov na preverenie zdravotnej nezávadnosti a samozrejme pozreli sme si, či tieto námietky sú opodstatnené. Takisto E, máme v súčasnosti e, program na preverovanie potravinových e, aditív a musím povedať, že pre Európu je výhoda, že má jedno stredisko pre autorizáciu potravinových aditív, pretože to zabezpečuje harmonizované normy naprieč celou Európou. A nezabudeme na to, že EFSA bola zaangažovaná v mnohých krízových situáciách, či už to bola eh, kríza E. coli eh, v Nemecku alebo vo Francúzsku, alebo Schmalberg eh, vírus, vypuknutie hepatitidy A v zmrazených drobných bobulových produktoch. Takže myslím si, že môžeme začať z bodu a povedať, že EFSA je veľmi dobre etablovanou organizáciou, ktorá je schopná odpovedať aj na veľmi urgentné e, podnety. Avšak nemyslíme zaspať na Vavrínoch a nesmieme si myslieť, že budeme môcť navždy pokračovať takým spôsobom ako prvých 12 rokov. Súčasná výzva pre EFSU je samozrejme globalizácia obchodu, pretože s globalizujúcim sa obchodu globalizujeme aj rizika, ktoré prichádzajú aj e, v obchode s potravinami a krmovinami. A samozrejme, tam prichádzajú do úvahy úrovne a normy, ktoré sú nastavené pre bezpečnosť potravín a krmovín v jednotlivých e, štátoch. Čiže budeme sa musieť e, pripraviť aj na lepšiu harmonizáciu. Ďalšou oblasťou, ktorú EFSA vníma ako výzva, sú klimatické zmeny. E, klimatické zmeny ovplyvňujú e, vektory prenosu e, prenositeľných e, chorôb, či už infekčných chorôb ľudí alebo zvierat. A musíme byť pripravení aj na to, že budeme monitorovať a bojovať proti týmto prenosným chorobám, či už je to napríklad kolitída oviec a takisto a e, iné prenosné choroby. Takisto aj rozsah pôsobnosti EFSA je samotnou výzvou. Ak sa zamyslíme nad e, chemickými zlúčeninami, tam sú práve e, výzvy chemického pôvodu. Nejde však o jednotlivé chemikálie, ako napríklad pesticídy, ale celé skupiny chemických zlúčenín, ktorým sme vystavení v jeden moment. Samozrejme, súčasný rozpočet nám neumožňuje rásť v zmysle ľudských zdrojov alebo vedeckého rozpočtu. Čo to znamená pre náš prístup pre budúcich 5 rokov? Myslím si, že EFSA musí zachovať svoju pripravenosť napriek rastúcej e, komplexite a e, nezvyšujúcim sa, a respektíve znižujúcim sa zdrojom, ktoré máme k dispozícii. Musíme sa samozrejme pripraviť aj na neznáme veci, ktoré nám budúcnosť priniesie. Ako to teda urobíme? Myslím si, že EFSA potrebuje tri základné strategické iniciatívy pre budúcnosť. Kooperácia alebo spolupráca e, tvorí podstatu všetkého. Máme veľmi dobré vzťahy s jednotlivými členskými štátmi a jednotlivými potravinovými správami v daných členských krajinách. E, nie sú len členovia našich pracovných skupín, ale zdieľajú a zasielajú nám aj údaje. A chcel by som využiť túto príležitosť, aby som poďakoval odborníkom, ktorí venovali naozaj veľkú časť svojho času spolupráci a spoločnej práci s EFSO e, v zbiehajúcej sa Európe. A chcel by som sa poďakovať aj za politickú podporu e, tých členských e, štátoch, s ktorými spolupracujú naši odborníci za to, že umožňujú svojim odborníkom spolupracovať s našou agentúrou a umožňujú nám poskytovať odborné stanoviska. A táto spolupráca s členskými štátmi má mnoho výhod, pretože práve prostredníctvom tohto mm, modelu môžeme načrieť do toho e, do tej celkovej množiny vedeckých e, vedomostí. A to znamená, že môžeme zdieľať naše pracovné zaťaženie a využívať e, najlepších odborníkov v danej e, oblasti a ponúkať e, im nové podnety. Avšak spolupráca má aj iný rozmer, ktorý sa týka strednodobých e, horizontov. E, je to cieľ, ktorý nedosiahneme ľahko. Je to cieľ vytvoriť e, program spoločného posudzovania rizika pre celú Európu. E, a to v spolupráci e, s organizáciami jednotlivých členských štátov. To znamená, mali by sme sa dohodnúť, kto bude robiť čo a akým spôsobom budeme zdieľať pracovné zaťaženie a ako si rozdelíme vlastne tento program posudzovania rizik. Ďalšia iniciatíva po spolupráci je inovácia. Musíme byť inovatívnejší, predovšetkým, čo sa týka vedeckých metód, ktoré nasadzujeme. Eh, EFSA chce byť na špičke vedeckých eh, metód, avšak eh, musíme posúvať hradice vedeckého poznania neustále ďalej a mm, zvoliť vedecký multifaktorový prístup Eh, pred niekoľkými rokmi sme už naozaj začali a to je aj dobrá informácia pre parlament. Je to náš projekt, eh, vďaka ktorému budeme mať lepší eh, vhľad do zdravia včiel a chceme vedieť, aké sú faktory, ktoré ovplyvňujú prežitie včelých kolónií. Považujeme tento štvorročný projekt. Z našej strany do toho investujeme asi 1 milión e, eur e, a, a v spolupráci s laboratórium pre e, zdravie včelých populácií, Európskou komisiou a členskými štátmi chceme lepšie poznať faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie včelých kolónií. Verím, že ďalší krok, ktorý musíme ve vse prijať, je otvorenosť. To je práve krok, ktorý nám umožní prežiť. A to spomínal aj predseda vo svojom e, príhovore. Musíme pretransformovať EFSU do otvorenej vedeckej organizácie. Čo to teda znamená? To neznamená iba transparentnosť. Neznamená to iba, že naši partnery e, budú vedieť, čo a ako robíme. A to však ide aj za rámec bežnej transparencie. E, chceme sa zaangažovať na spoločných projektoch s občianskou spoločnosťou. To znamená, že občianská spoločnosť a e, vedci, s ktorými priamo nespolupracujeme, môžu prispievať so svojimi vedomostiami a so svojimi informáciami k práci EFSA. Toto je samozrejme viacročné úsilie, s tým sa spájajú samozrejme aj nevyhnutné náklady. Musíme meniť IT systémy a samozrejme aj samotné procesy. E, začali sme projekt, ktorý sa volá Otvorená EFSA kde sa snažíme zistiť, akým spôsobom a čo sú tie iniciatívy, ktoré majú najvyššiu pridanú e, hodnotu a ktoré naplňajú tento cieľ otvorené FC čo najlepšie. Ten konečný cieľ otvorenej FC je to, aby proces a metóda posudzovania rizika bola reprodukovateľná. To znamená, že pokiaľ sa niektoré organizácie rozhodnú využiť našu metódu, aby mohli tak urobiť. Takže, dámy a páni, prejdem teraz k záveru. Myslím si, že je jasné, že EFSA hrá veľmi dôležitú úlohu e, v krmovinovej a potravinovej e, bezpečnosti a máme naozaj ambiciózny program na ochranu verejného zdravia na nadchádzajúcich 5 rokov. E, musíme spolupracovať s vedcami, ale samozrejme aj s regulačnými orgánmi na úplne novej, globálnej úrovni Chceli by sme e, konzultovať e, naše kroky s našimi partnermi a následkom toho som presvedčený o tom, že EFSA bude schopná e, predkladať záväzné vedecké stanoviska. Myslím si, že vy ako zástupcovia európskych občanov, vy, výbor Envy, hľada, stojíte za úspechom našej agentúry a chcel by som sa vám poďakovať aj za váš príspevok k tomu, že sa nám darí úspešne naplňať náš mandát a rád odpoviem na akékoľvek vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a začal by som diskusiu a dám pani Pilar Ajú za naše kontaktné osobe pri EFSE. E. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Je to veľká vec, že ste prišli medzi nás. My sme radi, keď príde niekto, kto nás takto odborne informuje. Hovorili ste tu o výskume vektorov chorôb. Neviem, či som to pochopila správne. Hovorili ste tu o prenosných chorobách medzi zvieratami a o ľuďmi. Možno by sa tejto otázke mohli venovať aj iné unity a e, oddelenia pre prevenciu chorôb. Neviem, či to skutočne spadá pod právomoc FC, pretože vy máte toľko práce aj bez takýchto otázok, bez tej celej oblasti, bez potravinovej bezpečnosti. A pokiaľ ide o transparentnosť, myslím, že najdôležitejšia súčasť práce FC, pokiaľ ide o personalistiku, pokiaľ ide o správu tejto organizácie, to sú práve tí experti, odborníci, vedci. Niekedy sa tu spochybňuje nezávislosť vedcov, Možno by ste nám mohli lepšie vysvetliť, ako funguje ten výberový proces, pokiaľ ide o odborníkov, ktorí potom neskôr pracujú pre EFSU. Ako ich vyberáte? Ako sa pripravujú správy? A kto by urobil finálne rozhodnutie ohľadne pridelenia súhlasu konkrétnej správe? Ja som si vypočula viacero sťažností, ktoré tu boli proti EFSE vznesené a ja si myslím, že nezávislosť vedeckých odborníkov je kľúčová, pokiaľ ide o činnosť vašej agentúry, ale pokiaľ ide o transparentnosť, pokiaľ ide o transparentnosť niektorých tých procesov, tak je veľmi dôležité postupovať transparentne. Pretože niekedy je to pre uchádzačov ťažké Niekedy je to skutočne ťažké pochopiť, akým spôsobom sa postupuje, či sa skutočne vyhodnocuje na základe nejakých nezávislých kritérií, ako sa potom rozhodujete v prospech alebo v neprospech niektorých správ. Takže toto sú také kľúčové otázky z mojej strany. Až vopred ďakujem za vaše odpovede a ďakujem za výbornú prácu, ktorú robíte aj pod vašim vedením. Ďakujem. Ďakujem a teraz dostane slovo pani Evi. Nech sa páči, máte slovo. Chcel by som e, zopakovať tie úvahy, ktoré už e, boli predstavené, o ktorých sme e, hovorili v súvislosti s absolutóriom rozpočtu a pri tejto príležitosti by som rada využila aj vašu e, prítomnosť a predložila vám nasledujúce otázky. Možno sú trošku e, provokačné, ale už to bolo každopádne e, spomenuté pani Ajúzo. Otázka je, akým spôsobom sa skladajú pracovné skupiny, či sú naozaj nezávislé tie osoby, ktoré sú na nich zaangažované a sú e, naozaj nezávislé, alebo tie kritika, ktorá je, kritika, ktorá je EFSA vystavená, je opodstatnená do určitej miery. A samozrejme, e, v optike maximálnej transparencie a transparentnosti nesmieme zabúdať na konflikty záujmov, ktoré častokrát pretrvávajú v pracovných e, skupinách. A a nemôžeme sa e, vyhovárať na to, že tí najlepší odborníci sú práve tí odborníci, ktorí kedysi pracovali e, s veľkými e, firmami, ktoré pôsobia v danom odvetví. A pretože častokrát títo ľudia naozaj zachovávajú tieto vzťahy s veľkými hráčmi na trhu. A čo sa týka získavania dôvery občanov voči EFSE, samozrejme e, treba e, zahrnúť do takejto e, transparentnosti aj občanov, ktorí by mali potom voľný prístup k údajom a samozrejme aj k rokovaniu jednotlivých panelov. Samozrejme, aj e, k obhajcom verejného záujmu. Tento e, prístup zatiaľ e, doteraz chýba zo stránky a zo strany organizácie, takže by sme chceli, aby agentúra objasnila, akým spôsobom chce riešiť konflikty záujmov, pretože aj o tomto hlasoval parlament minulý apríl je dôležité, aby ste v rámci organizácie prešli k takému systému, ktorý už nevrhá tieň na vaše pôsobenie. E, ďakujem. A teraz pani Girling. Much, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vítajte. Viacero otázok z mojej strany alebo zo strany tohto výboru. Niekedy spolupracujeme s vašou agentúrou úzko, niekedy menej úzko. Prvá vec, čo ma veľmi zaujíma, už som sa to pýtala veľakrát, Ide tu predovšetkým o tie označenia e, Ide predovšetkým o tie príbalové informácie pri produktoch, ktoré sa predávajú. Takže ten proces analýzy takýchto príbalových informácií e, doposiaľ bol veľmi taký obsažný a Tie problémy, ktoré sme tu mali, spočívali s tým, že sa jednoducho nepochopilo správne, že aká požiadavka tu bola konkrétna v rámci tohto absolútne nového procesu a viacerí členovia z oblasti zdravotníctva tvrdili, že nemali dostatočné množstvo informácií alebo pomoci a vám sa podarilo jednoducho s týmito informáciami naložiť možno lepšie v tom zmysle, že by sa dalo niečo urobiť Naposledy, keď sme tu o tom hovorili, tak ste uviedli, že by bolo možno dobré, a teda, že ste zvažovali možnosť nie konkrétneho kontaktu s, aplika- s uchádzačmi, čo ja, mu ja rozumiem, ale že ste boli ochotní e, urobiť určité zoskúpenia týchto uchádzačov a informovať ich vopred, predtým, než podajú prihlášku. Takže mňa by zaujímalo, že kde sa v tom procese nachádzate. V Spojenom kráľovstve teda je to zaujímavá otázka a myslím, že aj v zvyšku Európy. ešte ďalšie otázky, ktoré by som sa chcela spýtať. Prvá napríklad sa týka rozhodnutia pána Junkera nepokračovať s tým hlavným vedeckým poradcom. Podľa neho to teraz momentálne už nie, že rozhodnutie nemá takéhoto E, poradcu, ale že nebude ustanovovať nového. Vy si myslíte za EFSU, že bolo dobre spolupracovať e, s komisiou, kde takýto poradca bol? A myslíte si, že je potreba pre takúto úlohu, pre takýto post? A potom by som sa chcela spýtať, že či pretože tu boli reči okolo transparentnosti, o nezávislosti experta, To je takisto téma, ktorá sa tu objavuje pravidelne. Nedávno sme mali diskusie ohľadne rozpočtu. A ešte by som sa chcela spýtať, že či ste mali možnosť pozrieť sa na to, čo bolo zverejnené včera. je tu o pracovnú skupinu, ktorá sa má zaoberať práve pestic- otázkou pesticídov. To je taký dokument, ktorý prenikol na verejnosť, ktorý hovorí o tom, že by tu bola plánovaná kampaň, pokiaľ ide o zakázanie určitého druhu e, pesticídov, vychádzajúc nie z vedeckých predpokladov, iba na základe toho, že by sa to teda malo zakázať. A Zdá sa, že pokiaľ ide o vedeckých odborníkov, tak títo nie vždy jednoznačne sa vyjadria a nie je to ani tak o kvantitatívne vyjadrenia vedeckej obce, ako skôr kvalitatívne. A pokiaľ ide o tento špecifický typ pesticídov, tak sa nachádzame momentálne v prvej časti fáze zákazu. Máme tu správy z e, Spojeného kráľovstva, kde repka olejka jej úroda kresla o 30%, pretože tu bola epidémia e, insektov, ktoré zničili túto chorobu, ktoré zničili túto úrodu, ale využívajú sa teraz momentálne iné druhy pesticídov, nie už tento systematický druh pesticídov, ktorý sa práve zakázal. Takže mňa by zaujímalo, ako môžeme vyhodnotiť environmentálne aspekty prínosy alebo nevýhody zakazovania jedného druhu pesticídov, čo potom zasa umožňuje nadmerné využívanie druhého typu pesticídov. Takže tie otázky, ktoré som predložila komisia, tie odpovede, ktoré som dostala, neboli nejaké súrodé. A ja by som chcela vedieť, aký je váš názor. Ste zodpovední za tú agentúru, ktorá sa tým zaoberá. Pán kolega Pieka. Ďakujem za vašu prednášku. Toľko zaujímavých vecí ste povedali. Časť už kolegovia spomenuli, inovácie, vedecká práca a výskum. A už však, čo si mi chýbalo? Preventívna práca. Sám som lekár a viem, že prevencia je všetkého podstatou Máme preto veľa príkladov. Prečo to ale hovorím? Nuž preto, pretože pred Európskym parlamentom je množstvo dôležitých úloh. Ako sa postavíme napríklad k novodobým potravinám? A tiež musíme hovoriť o tom, či možno používať výrobky sklonovaných zvierat. tiež potom e, kontroverzná diskusia okolo geneticky modifikovaných organizmov. Prevencia je veľmi dôležitá. Pred časom som čítal vedecký článok z univerzity, kde ide o užitkové zvieratá, ktoré sa živia a krmia teda geneticky modifikovaným materiálom. A táto, štú, výsledky tejto štúdie boli veľmi prekvapivé. Najdôležitejší výsledok tejto štúdie je skutočnosť, že, že geneticky modifikované e, organizmy zavíjajú množstvo e, užitkových zvierat, ktoré boli v tomto experimente počas tých dvoch rokov zahynuli na zložité choroby ťažké choroby. Väčšina kozmetických prípravkov sa napríklad testuje na zvieratá. A čo sa teda deje? Už v tomto článku som nenašiel eh, odpovede na tieto otázky, ktoré sa tam vyskytli. Existuje množstvo E, škandálov, kde sú obete a pri takýchto škandáloch e, začínajú potom paniky. A to podobne by sa dalo povedať aj pri geneticky modifikované e, produkty, napríklad soju, tá, ktorá sa vyskytuje v mnohých výrobkoch, ktoré sú na trhu. A preto si myslím, že vaša agentúra je pred veľkou výzvou. Nejde len o tom e, hasiť tu oheň, avšak ide tu o to postarať sa, aby oheň vôbec nevzplanul. Novodové potraviny za použitia klonovaného mesa a nanotechnológií, tak takto sú veľké výzvy, pred ktorými stojí vaša agentúra. Je dostatočne silná pre tieto výzvy? Teraz pán Balcov. Ďakujem pekne. Dôležité, aby sa e, otázok ujali tí, ktorí roky spolupracujú s EFSO. Tak som si bol pomyslel, ale teraz i ja využijem tú možnosť hovoriť o tejto téme. Ako vyzerá situácia v EFSE? Pýtam sa. Vy ste, pán riaditeľ, povedali, že máte tú úlohu zabezpečiť e, bezpečné potraviny v Európe pre občanov v Európe. To sa týka všetkých potravín i e, e rastlinných e, výrobkov do tejto miery úloha FC je nenahraditeľná. Máme tu výskumnú bázu a súčasne možno povedať, že je to i, určitý, je to i určitá inštitúcia. A je jasné, že vaše e, stanoviska sú tu rozhodujúce. Geneticky modifikované rastliny. Nuž tak tu vieme, že Ide o zákazy v členských krajinách. Vy asi lepšie viete, že v Rade sa prijalo rozhodnutie v tejto veci. Ide o osivá, geneticky modifikovanú kukuricu. 19 krajín hlasovalo proti a 5 hlasovalo za. Teraz sa o tom ďalej diskutuje a diskutuje sa o príslušnom právnom akte a môže tomu byť tak, že na základe vedeckého stanoviska ELSI vy sa dostanete, alebo sa dostaneme do zložitej situácie. Môže tomu byť tak, že väčšina členských krajín napriek tomu, napriek e, e, príjmu takéto právne e, akty. Ak to mám formulovať veľmi tvrdo, môže sa stať, že EFSA podporí záujmy VHO a, a to na záťaž európskeho občana. To je formulácia naozaj extrémna. Akokoľvek e, to nakoniec bude, môžu tu vzniknúť konfliktné situácie, veď tomu tak bolo i predtým. Tu vediem príklad. V ústave e, Maďarska sa hovorí, že každý má právo na telesné a duševné zdravie. Geneticky modifikované potraviny by teda nemali byť e, schválené polnohospodárstvu. Veď i tu ide o túto tému. Situácia môže byť kritická. Môže sa stať, že že sa budú musieť schváliť výrobky v Maďarsku, ktoré nás zakazuje e, ústava alebo sa presadí ústavné právo a tým pádom sa poruší zase zákon EÚ o voľnom pohybe tovarov. Vy ako vedec by ste sa mohli dostať do situácie, ktorá je konfliktná. Neviem, či tu ďalšia prihláška do diskusie. Môžeme dať slovo generálnemu e, riaditeľovi EFSA na odpovede. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank... Ďakujem a ďakujem za <clears throat> tieto otázky. Je to naozaj pestrá zbierka otázok. Otázky sú to určite principiálne. A verím, že môžeme stráviť čas e, pri týchto otázkach. Prejdem nimi v poradí, akom som ich dostal. Najprv to bola e, otázka prenosných chorôb, či je to v, e, v kompetenciách EFSI, či by to nemalo byť skôr v Centre pre prevenciu chorôb v Štokholme. Hovoril som tu o chorobách e, zvierat. Ide o prenosné choroby zvierat a prenos týchto chorôb tu je naozaj EFSA tá inštancia, ktorá dáva vedecké stanoviská. Avšak sme tu spoločne s kolegami z ECDC, úzko spolupracujeme s nimi na, takom, na takej sieti vektorov. Monitorujeme vektory, ktoré môžu prenašať choroby nielen na zvieratá, ale na ľudí. Tu spolupracujeme na jednom zdravotnom koncepte na zlepšenie zdravia zvierat i ľudí. Ďalej tu bola veľmi dôležitá otázka o transparentnosti a nezávislosti a ako ten systém funguje. A to sa dotýka i ďalších otázok položených eh, poslancami. Kým sa dostanem k špecifickým otázkam, povedal by som, že <clears throat> zárukou platnosti vedeckých rád, no to sú tri základné piliere. Prvým pilierom je to, že e, veľmi starostlivo vnímame e, ten vklad. To je detailná informácia, metodológia <clears throat> a ľudské skúsenosti. Veľmi opatrne o, o, triedime informácie, pozráme sa na efektívne a dodatočné, dostatočné formy metodológie, a tiež veľmi dobre vyberáme členov pracovných skupín a našich panelov. To je prvý pilier. To sú zdroje, ktoré idú do posudzovania rizík. Druhý pilier, ktorý pre mňa je často zanedbávaný, to je spoločné rozhodovanie vo vedeckých kruhoch, takže tu máme 21 členských krajín, a týchto 21 členov môžeme ich vnímať ako výbor a títo odborníci z celej Európy príjmajú rozhodnutia k poradenstvu pre EFSU. A pre mňa to nie je e, predstaviteľné, aby jeden konkrétny odborník, ak aj by mal agendu, mohol ovplyvňovať ďalších 20 ďalších, aby prijali nevedecky, vedecky nepodložené rozhodnutia. Je to veľmi silný systém kontroly, ktorý zabezpečí, že všetky tie vedecké e, vedomosti cirkulujú e, do vedeckých kruhov. A tretí pilier je otvorenosť a transparentnosť. Môžete nájsť všetky otázky, všetky odpovede, všetky materiál, údaje, ktoré použijeme na stránke FC. Je to jedna z najtransparentnejších organizácií v Európe. Všetky informácie, ktoré môžeme publikovať, vedecky e, dôverné informácie, informácie, ktoré však chránené nie sú, sa zverejňa. Nájdete to určite na web stránke. Teraz sa vrátim k otázke pani Ajuso, ako vyberáme odborníkov. Máme 10 vedeckých panelov, 21 členov v každom, ale robíme naozaj e, súťaže, všetci sa ich môžu zúčastniť. Now, about 1, people have applied. A potom posudzujeme vedeckú excelentnosť účastníkov, musia prekročiť určité, určité tie prahové hodnoty, aby boli e, spôsobili a pozeráme sa na tých spôsobilých a potom sledujeme jednotlivé oblasti, biologické rizika, geneticky modifikované a zabezpečujeme, aby nedošlo k konfliktu záujmov a potom navrhujeme zoznam možných kandidátov v riadiacej rade FC a záverečné rozhodnutie, kto z týchto odborníkov bude vo vedeckých paneloch, tá, e, to príjima riadiaca rada FC. Tu sú i zábezpeky, nielen interné, ale i externé formy posudzovania, či proces sa sledoval EFSO sú tu tiež pozorovateľia z komisie, parlamentu, z redacie rady, aby sa pozoroval proces, že totiž všetky pravidlá sa dôsledne dodržali. Takto vyberáme odborníkov pre naše vedecké e, výbory, takisto pre pracovné skupiny, podobný proces, ktorý zabezpečuje rovnakú nezávislosť odborníkov, je to však flexibilnejší prístup pretože pracujeme s 1500 odborníkmi z celej Európy. A ako zabezpečujeme, že títo experti nemajú konflikty záujmov a či sú dostatočne nezávislí? To bolo obsahom skoro v každej vašej otázky. Máme politiku a implementačné pravidlá, ako manažovať záujmy aby tu neboli konflikty záujmov. Táto politika bola prijatá radou roku 2011. Bude sa aktualizovať a revidovať budúci rok. V roku 2015 začneme revíziu a tu zahrnieme potom návrhy, ktoré sme dostali od predstaviteľov občianskej spoločnosti mimovládok ďalej rozvíš, rozvíjať našu politiku o nezávislosti. Kandidáti, ktorí chcú pracovať pre EFSA musia vyplniť e, odpovede na otázky, pokiaľ ide o ich záujmy za posledných 5 rokov v rôznych deviatich sekciách a potom my vyhodnotujeme, vyhodnocujeme, či záujmy ich sú kompatibilné s prácou v pracovnej skupine a s úlohou, ktorú budú mať v pracovnej skupine. Jeden základný princíp je, že ak ste e, v priemysle zamestnaní, alebo ak keď ste ich konzultantom, nemôžete pracovať s EFSO. Vtedy ste úplne vylúčení z tohto procesu. Napríklad v roku 2012 asi 40 e, tých uchádzačov prichádzalo z vládnych organizácií, z národných orgánov posudzovania rizík, ďalší podiel z verejných inštancií výskumu, ďalší podiel z iných univerzít a len asi 5 e, e, penzionovaní odborníci z, pre, skôr spomínaných inštitúcií. Takže priemysel, zamestnanci priemyslu a konzultanti nemôžu pracovať v FC. E e. To je prvá, prvé zabezpečenie nezávislosti, ale ide to i ďalej. A to znamená, že ak aj odborník, ktorý pracuje e, na univerzite, má granty od predstaviteľov priemyslu, pozeráme sa na to, koľko dostáva od priemyslu potom máme rizikový prístup, ktorý má zabrániť tomu, aby tu bol konflikt s nestrannosťou. A čo by mohlo práve, práve vrhnúť nesprávne svetlo na EFSU. Z môjho pohľadu je to veľmi inteligentný systém. Súvisí to s nákladmi, ale musíme tieto náklady e, viesť k tomu, aby sa zabezpečilo, že EFSA je nestranná, objektívna, e, najmodernejšia a užitočná pre tých, ktorí manažujú riziko. Tým totiž dávame poradenstvo. Dopad je na úrovni európskej, pokiaľ ide o Európsku komisiu, parlament a ďalší predstavitelia. Potrebujeme naozaj zmysluplné poradenstvo. I think also... Ja si myslím, že týmto som zodpovedal aj otázku, ktorá sa týkala nezávislosti, prístupu k dokumentov ľudí, ktorí pracujú v rámci odvetvia. Tieto informácie sú konec koncov dostupné aj na eh, našej webovej eh, stránke a eh, všetko, čo musíte urobiť, je obratiť sa na Europass, aby vám umožnili prístup k verejným dokumentom. EFSA potom vám tieto dokumenty doplní s výnimkou niektorých údajov, ako sú napríklad osobné či súkromné údaje. A v súčasnosti sme sprístupnili 75 tisíc jednotlivých dokumentov práve aj vďaka v zásade poskytovania informácií. Čo sa týka konzultácií, ktorú sa pýtala pani Girling, myslím si, že Európsky parlament zaviedol nariadenie, ktoré žiada EFSU, aby odvádzala prácu v najvyšších vedeckých e, štandardoch a normách E, takže my nemáme na výber, musíme implementovať najvyššie vedecké Eh, štandardy, čo samozrejme panel FC doteraz aj robil. Samozrejme, súhlasím s vami, že môžeme aj naďalej zlepšovať komunikáciu eh, so žiadateľmi a samozrejme pozrieť sa na to, akým spôsobom je možné vykladať si a interpretovať jednotlivé naše usmernenia či e, dokumenty, ktoré hovoria o tom, akým spôsobom jednotlivé e, udalosti e, nahlasovať a e, popisovať. Nedávno sme mali stretnutie s 15 či 16 e, e, priemyselnými e, zväzmi, kde sme si vyjasnili komunikačný proces medzi EFSO a povyšili ho na novú úroveň. Treba povedať, aby sme mali jednotlivé stretnutia s konkrétnymi žiadateľmi a členmi našich vedeckých panelov. E, to jednoducho nie je možné, to ani nechceme robiť, avšak budeme mať e, stretnutie e, prostredníctvom webinárov a to so skupinami žiadateľov už sme uskutočnili 5 či 6 stretnutí za minulý rok, ale to boli rozsiahle e, stretnutia a žiadatelia nás žiadali o menšie stretnutia, ktoré by boli konkrétnejšie zamerané. To momentálne plánujeme a e, zavedieme ich v priebehu roka 2015 čo sa týka vašej e, e, otázky hlavného vedeckého poradcu. E, náš prístup ako FC je nasledovný. Myslíme si, že, je, e, že nie je dobré premiešavať vedu s politikou. V tom prípade hlavný vedecký e, poradca má e, veľmi e, dôležitú úlohu v tom, že musí priniesť viac vedy do politiky. Samozrejme sú tu aj politické otázky, avšak komisia disponuje spolu so svojimi agentúrami e, veľkými vedeckými e, vedomosťami. Čiže či už sú to agentúry alebo JRC, spoločné výskumné centrum. A e, komisia má k tieto vedecké potenciály pri ruke a môže ich využívať. Čo sa týka vašej otázky, ktorá sa týka tejto publikácie. Nie som si vedomý, ani nepoznám túto publikáciu, ktorú ste e, spomínali. A spomínali ste, že, že je to e, e, meč s dvomi ostriami. Samozrejme, pokiaľ EFSA nebude ovplyvnená, tak potom naozaj naše E, vedecké stanoviská budú naozaj podložené dôkazmi, e, čo sa e, týka nikotinov, keď EFSA posudzuje aktívne zložky v pesticídoch, takisto robíme aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie. To znamená, každý produkt, ktorý je v druhej fáze autorizovaný Eh, pre trh eh, jednotlivými členskými štátmi musí byť posúdené z tohto hľadiska, takže ja nevidím žiadny eh, problém, či sú prostriedky na ochrany rastlín aplikované správnym spôsobom. Oni boli posudzované a nemali by predstavovať väčšie riziko pre životné prostredie. Čo sa týka prevencie, otázku, ktorú ste položili, z lekárskeho hľadiska úplne s vami súhlasím. E, prevencia je lepšia ako liečba. Samozrejme musíme naše úsilie smerovať predovšetkým na e, prevenciu, avšak posudzovanie miery rizika a e, správovanie rizík sú dve rozdielne veci. A úroveň rizika E, ktorá je akceptovateľná pre spoločnosť, je politické rozhodnutie. Nie je to rozhodnutie EFSI. Čiže čo sa týka e, preventívneho princípu, ten neposudzuje EFSA, to nie je vedecká otázka. My môžeme poskytnúť dôkazy, podklady e, politikom, aby dokázali prísť e, s odhadom a kvantifikáciou e, rizika a neistotami, ktoré s týmito rizikami sú spojené. Pokiaľ sú, či sú tieto rizika priateľné pre spoločnosť, to je politické rozhodnutie. E, to nie je úlohou EFSI, aby to posudzovala. Myslíme si, že toto je dobrá vec, že posudzovanie miery rizika a správa rizik sú striktne oddelené. Vy ste spomínali aj krmovinovú štúdiu o GMO, geneticky modifikovaných eh, rastlinách. Hovorili ste, že tá štúdia bola zverejnená v roku 2012. Eh, táto štúdia naozaj eh, rozvírili vody vedeckého sveta, keď bola zverejnená profesorom Seralínim. A takisto aj organizácie členských e, štátov sa vyjadrovali k tejto publikácie. Táto publikácia na konci bola e, stiahnutá e, e vedeckým e, časopisom, v ktorom e, bola e, zverejnená. A komunikovali sme o nej aj so sesterskými agentúrami pri posudzovaní miery rizika Prechydem teraz na poslednú otázku, ktorá sa týka bezpečnosti dodávateľského rizika. Môže, môže e, byť e, vedecká štúdia v konflikte e, s ústavným právom nejakého štátu. EFSA, čo sa týka GMO, robí posudzovanie dopadov GMO na zdravie zvierat, rastlín a dopadov na životné prostredie. A toto nájdete aj v našich vedeckých stanoviskách. Či je toto priateľná miera rizika pre členský štát alebo pre jednotlivcov, nie je rozhodnutím EFSI. Je to rozhodnutie jednotlivých členských štátov. Je to na členských štátoch, či sa rozhodnú akceptovať e, takúto mieru e, rizika, alebo e, či budú používať preventívny princíp, alebo sa vydajú cieľom zvýšeného rizika či už z hospodárskych dôvodov alebo iných. Avšak striktne z vedeckého hľadiska my nezasahujeme do rozhodovacieho procesu. A čo sa týka klonovania, F sa vydala stanovisko ku klonovaniu e, v zmysle e, bezpečnosti e, potravín a blahobytu zviera, avš, zvierat, avšak nezasahujeme do bioetických otázok, či klonovanie ako také by malo byť priateľné. A rovnako to je aj s nanotechnológiou. EFSA robí vedecké posúdenie, vydáva vedecké odporúčania používania nanotechnologických materiálov, avšak nezasahujeme do samotného rozhodnutia, či ich použiť alebo nie. Ďakujem veľmi pekne za vašu veľmi detailnú odpoveď. Myslím si, že môžeme uzatvoriť e, týmto naše stretnutie. Iba pripomínam kolegom, že dnes e, e, večer a zajtra budeme pokračovať v tomto stretnutí, ale žiadam vás, aby ste tu nenechávali žiadne dokumenty a uvidíme sa zajtra ráno.